Possiamo iniziare i nostri lavori. Môžeme začať našu schôdzu. Nech sa páči, posadajte si. Začneme. Začneme s e, našou prvou správou. Máme 45 minút na túto tému. Dávam na 5 minút e, slovo spravodajcovi. Veľmi pekne ďakujem, ako už povedala pani predsedníčka. Máme tu stanovisko, ktoré nám zaslal Výbor pre životné prostredie o návrhu Európskej komisii o reforme a nariadenia z roku 2003 87CE, ktoré vytvára režim obchodovania s uhlíkovými emisiami v EÚ a je tu jed, jeden jasne stanovený špecifický cieľ vyjasniť dopad a rozsah týchto zmien pri e, obchodovaní s týmito emisiami. Netreba aby som vám tu, kolegovia, tu hovoril, lebo my stále o tom hovoríme. Nemusím vám hovoriť o tom, aký význam má trh aj vlastne tento obchodný režim s emisiami a s skleníkovými plynmi má pre politiku Európskej únie. Tak z hľadiska kontroly a ochrany životného prostredia, ako aj z pohľadu transformácie európskeho priemyslu a energetického systému k energetike s nízkou, s nízkou produkciou uhlíka. A toto je jeden z nástrojov, ktorý sa môže používať na splnenie cieľov priemyselnej aj environmentálnej politiky Európskej únie. Ehm, toto nemusím zdôrazňovať, to si všetci uvedomujeme a uvedomujeme si aj význam toho, čo nám komisia navrhuje. Komisia navrhuje iba zmenu režimu a kalendár <clears throat> týchto práv pri obchodovaní. To je jediný cieľ, ktorý komisia v tejto chvíli sleduje. Samozrejme, že toto všetko vyvoláva isté pochybnosti ohľadne toho, že či vlastne táto modifikácia bude v súlade s tým, čo nazývame režim práv na emisie skleníkových plynov, pretože to je režim, ktorý vyplýva z predstavy e, voľného trhu ktorý musí fungovať a ktorý musí e, stanovovať ceny. To je tá základná myšlienka tohto trhu. Samozrejme, že fungovanie tohto trhu ako dôsledok ekonomickej krízy, e, ktorú prežívame, E, zaznamenala isté zmeny, ktoré sú znepokojivé pre Európsku úniu a znepokojujú aj všetkých účastníkov tohto trhu. E, cena skutočne veľmi e, veľmi vlastne stúpla a je lacnejšie kupovať ako kontaminovať. A toto je vlastne cieľ ale to je presne opak toho, o čo sa my snažíme s týmito všeobecnými cieľmi. A preto e, v, tak ako e, vlastne trh prechádza veľkými zmenami, tak tam prichádza potom vždy intervencia Európskej e, komisie, ktorá namieta toto, tá všeobecná námietka je, ak sa zmení trh, nech sa zmení, nič sa nedie, veď trh je tu na to, a preto sú to aj tieto pravidla stanovovania cien a sloboda stanovovania cien. Avšak toto má ešte ďalšie dôsledky. A treba povedať, že nie všetky trhy konajú takýmto jasným spôsobom, pokiaľ ide o dopyt a ponuku. Teraz sme už zrel, zrelší a môže nás trošku vystrašiť to, že keď nejaký trh bude vystavený intervencii zo strany verejnej moci. Niekde sa to už aj deje, ale treba povedať, že tieto trhy s emisiami sú umelými trhmi. To sú trhy, ktoré vytvorili, vytvorili vlastne štátne, <clears throat> štátne správy a má isté determinované ciele a právomoci. Takže tá hlavná námietka, základná ideologická je, pokiaľ ide o pravidlá trhu, majú jednu jedinú odpoveď. Môžeme povedať, že väčšina trhov zažíva zmeny fungovania pravidiel trhu a preto by sme sa nemali zľaknúť, ak všeobecné ciele, e, ktoré sledujeme, sú vlastne e, kompatibilné aj z hľadiska environmentálnej aj priemyselnej politiky. No a teraz, aby sme to všetko uzavreli, všetci dobre vieme, aký je tento problém a je veľmi dôležité. A, a ja by som si chcel od mojich kolegov vypočuť aj od kolegov, ako aj od tieňových spravodajcov. Chcel by som si vypočuť, aké sú ich názory E, k tejto e, veci. Moja predstava je podporiť režim reformy, tak ako ho navrhuje Európska komisia. To je moja východisková myšlienka a som zvedavý, čo tu odznieje. Pekne. A teraz na tri minúty e, pani Jordan z EPP. Povedal, že poročevalec namreč... Ďakujem pekne. Ja by som chcela podporiť to, čo povedal spravodajca a síce, že komisia navrhuje regulovať istý mechanizmus, ale mal by tu existovať trhový mechanizmus. Musíme byť veľmi obozretní, pretože je tu viacero záležitostí, ktoré do toho vstupujú. Poprvé, Funguje vôbec systém ETS, e, systém obchodovania s emisiami? Niektorí vravia, že nie, pretože ceny sú príliš nízke, ale tie sú nízke z dôvodu hospodárskej krízy. Ďalší tvrdia, že to funguje. A že je to normálny výsledok a že sme e, na dobrej ceste dosiahnuť ciele stanovené v stratégii 2020. Otázka druhá. Je ten mechanizmus stimulom pre financovanie trvalo udržateľných technológií? Odpoveď znie nie, pretože ceny uhlík sú príliš nízke, potenciálni investori nemajú dostatočné stimuly, nie sú stimulovaní k tomu, aby pristupovali k investíciám. Myslím, že aj s týmto budeme musieť eh, niečo spraviť. Ďalšia otázka. Môžeme si to dovoliť? Zatiaľ, čo sa stále ocitáme v eh, uprostred hospodárskej krízy, Môžeme si dovoliť vyššie ceny za uhlík a nie len to, tá recesia má aj naďalej podľa predpokladov pokračovať. Ďalšia otázka znie, aké sú také primerané ceny za uhlík. Ak tá cena bude niekedy v budúcnosti vyššia, e, stanovíme nejaký strop, alebo budeme to limitovať nejak na hornej hranici a je nevyhnutné rozlišovať aj medzi národnými a európskymi zásahmi alebo intervenciami, pretože niektoré členské štáty sa pokúšajú e, uvaliť vlastné opatrenia. Opäť chcem zdôrazniť, že toto je trhový mechanizmus, ale musíme sa ubezpečiť, že bude fungovať dobre. Takže musíme niečo spraviť. Ale naše zásahy musia byť e, dočasného charakteru. Nemôžu znižovať konkurencieschopnosť európskeho trhu, pretože to by viedlo k stratám pracovných miest a komisia musí tu mať aj obmedzený priestor na pôsobenie, pretože to nie je len technická záležitosť, ale aj politicky, e, politická záležitosť. Takže Európsky parlament musí mať možnosť vykonávať do, do, dostatočný dohľad nad týmito vecami. Ďalej sa domnievam, že musíme začať hovoriť o e, dlhodobých reformách systému obchodovania s emisiami po roku 2020, pretože systém ETS pokrýva oblasti odvetvia a energetiky a tie investície do týchto odvetví sa merajú na dekády, na desaťročia, takže krátkodobé opatrenia nie sú vhodným riešením. Musíme poskytnúť istú mieru stability pre investorov a musíme sa baviť aj o reforme systému ETS po roku 2020. Ďakujem. Ďakujem, pani Hall. Thank you, Madam Chair. Ďakujem, pani predsednička. ETS je trhovým mechanizmom, ale neexistuje taká vec ako čisto e, trhový mechanizmus. A ako sme už počuli, e, bolo tu viacero vecí, ktoré spôsobili pokles e, ceny uhlíka, výrazný pokles. Hospodárska recesia, ktorá spôsobila znížený výstup alebo zníženú produkciu, Takisto je tu reštrukturalizácia v mnohých krajinách východnej Európy, presun od industrializácie, ďalej sú tu nejaké zvyškové povolenky, e, ktoré ostali z fázy 2, keď sa prechádzalo do fázy 3 bez nejakého zrušenia. Niektoré z tých vecí boli vo svojej podstate dobré, ale ich účinkom bolo bol pokles ceny, teda spôsobili pokles ceny, e, my sme prijali viac e, opatrení, ktoré sa týkajú energetickej účinnosti v rámci smernice o energetickej účinnosti a uznali sme aj v rámci tejto smernice skutočnosť, že komisia tým pádom bude musieť opätovne posúdiť otázku povoleniek, pretože by to mohlo mať vplyv na cenu uhlíka. A takisto došlo k nejakému e, predaju predajúcich povoleniek, tak aby bolo naplnené ciele programu NR300. Tu je ten prebytok 1,5 eh, miliardy, možno až 2 miliardy tých eh, povoleniek a cena za tónu sa pohybuje na úrovni 10 eur. Ale na takejto úrovni, pri takejto cenovej úrovni to jednoducho nefunguje, tak ako to bolo zamýšľané, pretože úmyslom bolo eh, stimulovať investície do nízkouhlíkových technológií. Niektorí tvrdia, či na tom vôbec záleží, pretože e, my postupujeme e, tak, ako sme si predsavzali, pokiaľ ide o e, znižovanie emisí CO2. Čiže sme na ceste k tomu 20-percentnému zniženiu do roku 2020, ale len keď sa troška na to pozrieme, tak zistíme, že sme na dobrej ceste aj napriek UTS a napriek tej nízkej cene za uhlík, nie kvôli tomu z odvetvia dostávame taký dlhodobý signál, že je nevyhnutné investovať do eh, nízkouhlíkových technológií a videli sme, že došlo eh, k nárastu aj technológií, ktoré využívajú uhlie, pretože tu nie je dostatočný tlak. Eh, možno to odvetvie nebude mať problém dosiahnuť ciele stanovené do roku 2020, ale my sa musíme pozrieť ďalej výhľadovo 2030, 2040. ak budú ceny za uhlík nízke, tak nebudú mať nejaký rámec, v rámci ktorého môžu realizovať tie dlhodobé investície do nízkouhlíkových technológií. Takže som presvedčená, že potrebujeme potrebujeme zabezpečiť, aby ETS fungoval tak, ako sme zamýšľali a musíme sa ubezpečiť, že cena e, bude vyššia v porovnaní so súčasnosťou. Cena za uhlík. E, nemyslím si nakoniec, že teraz je čas na nejakú veľkú debatu o ETS a o cene za uhlík. E, nemali by sme e, z toho jednoduchého návrhu komisie robiť niečo viac. E, účelom je ubezpečiť sa, že je tu maximálna právna istota, pokiaľ ide o ten backloading tých povoleniek. Tým, že presunieme alebo zmeníme ten harmonogram, tak nezmeníme veľa na cene uhlíka. Komisia bude musieť predstúpiť s nejakým návrhom a dúfam, že tak spraví čo najskôr, teda bude musieť navrhnúť dodatočné opatrenia. Ja chcem apelovať na to, aby sme ďalej pokračovali. Nemali by sme ísť cestou eh, masívneho počtu pozmeňacích návrhov a ja si myslím, že by sme mali podporiť komisiu pri tomto veľmi jednoduchom legislatívnom návrhu. Kolega Žado, nech sa páči. Merci. Ďakujem, pani predsedníčka. Ja som trošku prekvapený, keď tu počúvam, že tento obchod s kvótami bude klasickým trhom privátnych aktérov a že tam verejná moc bude zasahovať minimálne. Nezabúdajme, že e, tento trh by neexistoval bez regulácie. Práve regulácia vytvorila tento trh. Čiže nie, že trh bude veci regulovať, ale regulácia tento trh organizuje. A v okamihu, keď všetci konštatujeme, že tento trh e, nefunguje, a signály, ktoré nám verejná moc oznamuje, nie sú dobrými signálmi. Ja počúvam na jednej strane, že sú tomu na príčine rôzne dôvody ako kríza, ale čo je kríza? Vidíme, že e, cena toho uhlíka je veľmi nízka, to je, e, to je cena, ktorá anticipuje budúcu reguláciu a e, s krízou získame 20-percentnú redukciu E, skleníkových plynov nie v dôsledku dobrého fungovania obchodu s kvótami alebo dobrým aplikovaním záväzkov EÚ, ale jednoducho preto, že, že e, klesá spotreba. Máme tu dohu, máme tu správu Svetovej banky. E, ja by som to aj nazval, že tie závery sú mimoriadne dramatické. A máme tu navyše túto európsku debatu o hľadaní inovačných zdrojov financovania. Nezabúdajme, že čo sme povedali o tom trhu a vlastne o, o predávaní kód. My tu máme 200 miliard príjmov pre EÚ tento rok v okamihu, keď Európska únia hľadá inovačné financovanie vlastné zdroje, prostriedky, aby financovala svoju energetickú e, svoje energetické prechodné obdobie potrebuje tieto peniaze. Samozrejme pre ekologistov, je, ekologov je to tiež dôležité. Samozrejme, že musíme byť veľmi rýchli, pretože tento trh môže E, priniesť e, výsledky, keď budú pravidlá silné. Máme tu 100 milióny tón CO2, prebytkov CO2, my to všetci dobre vieme a preto pre nás veľmi jasne to nie je úplne výzva, o čom tu diskutujeme, ale čo je za tým, my si klademe otázku, že aby tu budeme mať 1 alebo 1,4 miliárd tón e, CO2, ktoré treba vlastne nejakým spôsobom spracovať potom je tu samozrejme dopyt a Samozrejme by sme sa mali snažiť dosiahnuť ten cieľ 30 redukcie CO2 v roku 2020, pričom by sme mali disponovať cestovnou mapou do roku 2050. Ďakujem, pán Šimánsky, nech sa páči. Ďakujem bardzo. Pozwólcie Państwo, že przypomnę... Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som vám pripomenúť, aký je kontext všetkých rozhodnutí, ktoré máme prijímať isté historické pozadie priblížim. E, v roku 2008 sme uzavreli veľmi ťažký kompromis, naozaj veľmi ťažký kompromis e, v oblasti politik klimatických. Naozaj bolo veľmi ťažké pre niektoré krajiny pristúpiť k takémuto kompromisu a takisto to bolo veľmi ťažké pre niektoré odvetvia e, v Európe niektoré z tých e, odvetví a z tých podnikov sa adaptovali, dokázali adaptovať na tieto nové podmienky, ktoré boli veľmi bolestivé a ktoré e, vyústili do znižovania investícií. Potom boli zavedené nové referenčné hodnoty, nové benchmarky, ktoré tiež boli veľmi ťažko akceptovateľné. A teraz sa chystáme celý systém spraviť ešte striktnejším, pretože 900 miliónov tých povoleniek e, chceme stiahnuť z trhu, čo je vlastne umelým krokom. Návrh komisie bude znamenať, že pokiaľ ide o ten trh, tak budeme vykonávať istú umelú kontrolu, umelo ho budeme kontrolovať. Možno o dva, o tri roky e, príde k nejakej zmene, ale toto nie je spôsob, akým funguje e, skutočný regulárny trh. E, toto je umelý trh, na ňom predávame umelé tovary, tak aby sme uspokojili veľmi umelé potreby. Potreby, ktoré vznikajú z dôvodu politiky EÚ. Avšak my sme súhlasili s tým, že budeme sa riadiť trhom a nie e, nejakými daňovými režimami alebo daňovými systémami. My sme sa na tom dohodli tak, aby sme dokázali regulovať tú čarchu. A patričným spôsobom potom zareagoval aj trh na tieto naše snahy. A je pomerne jasné, e, aj tá e, výroba alebo výrobné výstupy v Európe poklesli, preto je tu nižšia požiadavka po investíciách, čiže trh reaguje aj e, cenami primeraným spôsobom. Naše zámery boli rozdielne, ale ak sme sa rozhodli, že pôjdeme riešením trhu, tak mali by sme sa toho pridržať. Ja som si prečítal správu, ktorú vypracovala Deloitte, pokiaľ ide o efektívnosť globálneho hospodárstva a medzi prvými piatimi krajinami je len jedna krajina z EÚ, a síce Nemecko. Ale to je tiež na pokraj straty takéto významnej pozície. To je jediná významná krajina, ktorá je uvádzaná v tejto správe a sú tam pádne dôvody, prečo je to tak. Nemecko, ktoré je veľmi konkurencieschopné, môže prísť o túto pozíciu. Sú tam vysoké náklady na pracovnú silu a vysoké náklady na energie. Ak budeme akceptovať návrh, ktorý predkladá komisia, ktorý má veľmi ďaleko siahle následky, je to umelá kontrola, tak potom Nemecku, nemecké hospodárstvo, ako aj iné európske hospodárstva budú trpieť, budú trpieť pod ešte väč- vyššími nákladmi za energiu a budú ešte menej konkurencieschopné v budúcnosti. Ďakujem a teraz na dve minúty ďalšie kolegovia. Začneme. E, pani przewodnicząca, uważam, že omawiana dzisiaj zmiana... Pani predsednička, E, som presvedčený, že pozmeňovacie návrhy, smernice, ktoré, o ktorých dnes diskutujeme, tie vlastne poskytujú komisii neobmedzený mandát na zmenu tých e, dražieb. To znamená, že môže manipulovať trhom, pretože tie dražby by mali byť predvydateľné, pokiaľ ide o ten harmonogram a takisto aj pokiaľ ide o tie objemy e, tých práv na emisie, ktoré by mali byť sprístupňované cez trh intervencie na trhu ETS e, sa dajú chápať ako dôkaz nestability tejto, tohto trhu. Pozmievacie návrhy zdá sa, že sú v rozpore s článkom 290 e, zmluvy, v zmysle ktorého delegované akty nemôžu byť vydávané, pokiaľ ide o tie podstatné prvky danej záležitosti. A toto je podstatná vec pretože my meníme eh, veľmi dôležitú časť eh, smernice, ktorá sa týka obchodovania s emisiami. 1,74 to je zmena toho objemu emisí a nie je možné, aby to bola súčasť delegovaných aktov, delegovaného aktu. Zníženie, pokiaľ ide o objemy emisí, ktoré sú predmetom obchodovania, tak to by mohlo mať vplyv na obchodnú cenu, cenu, za ktorú sa to obchoduje a to by mohlo negatívne ovplyvniť aj investície, hlavne pokiaľ ide o výrobu energií. Takže tie kroky na strane Európskej komisie nesmerujú k zníženiu nákladov za znižovanie emisí. E, ich jediným cieľom je zvýšiť e, tie ceny. E, tie hlasy, ktoré zaznievajú z Polska, tak tie sú opomínané a preto som proti takémuto nariadeniu. <clears throat> E, pani Hol powiedziała, że to jest e, proste prawne. Ďakujem pekne. Pani Hall sa vyjadrila, že toto je jednoduchý návrh, jednoduché nariadenie a že by sme mali e, byť schopní rýchle schváliť, rýchle teda to nariadenie schváliť. Avšak toto, táto jednoduchá úprava spôsobila veľmi zanečenú debatu, ktorú si, na ktorú si spomínam už z 80. rokov minulého storočia, kde je vlastne tá hranica medzi trhovým pôsobením trhu a medzi regulovaním trhu. To je debata, ktorá siaha späť ešte do 80 90 rokov pri najmenšom eh, minulého storočia, aspoň v Polsku. Takže je to zaujímavá debata, ktorú teraz vedieme, kde je vlastne tá úzka ten, tenká čiara medzi regulovaním trhu a medzi pôsobením trhu normálnym. To, čo teraz predkladáme, bude vlastne daň z uhlíka, ktorá len málo súvisí s obchodovaním s emisiami s nejakým, nejakou burzou emisí a tak ďalej. Čiže cez zadné dvierka komisia eh, chce eh, nejakým spôsobom vnúknuť túto myšlienku dane za uhlík, dane z uhlíku. Ak bude môcť nastaviť ceny a povolenky a tak to je všetko vlastne eh, legislatívny počin, ktorý sa deje cez tie zadné dvierka Komisia okrem toho sa už rozhodla, aký bude osud tejto oblasti, ako dopadne táto agenda. A parlament e, je troška v rozpakoch. My máme nejakým spôsobom upečiatkovať, odobriť tento návrh, ktorý bol predložený komisiou, pretože jasne zaznelo, že 900 miliónov povoleniek bude stiahnutých z trhu a komisár sa vyjadril počas vypočutia na výbore Envy, že teraz eh, by to mal eh, formálne schváliť aj Európsky parlament. Mali by sme to teda odobriť. Eh, viackrát to zaznelo. Viackrát zaznela táto fráza, formálne schválenie. Táto formulácia možno takto chápe aj pani Hall, keď hovorí o tých veciach, keď hovorí o tom, že je to pomerne jednoduché Jednoduché má znamenať, že to odobríme, že to opečiatkujeme, tak povediac, ale toto nie je jednoduchá záležitosť, to nie je jednoduché nariadenie, pretože bude mať konkrétne dôsledky pre mnohé odvetvia v Európe, pre e, nespočetné podniky a pre mnohé aj zariadenia, takže budeme to musieť zohľadňovať pri diskusii dnešnej. Grazie, Vidal Quadras, prego. Ďakujem Alechovi Dal Quadras. Vážená pani predsednička, reforma režimu obchodovania s emisiami je ovplyvnená súčasnými okolnostiami. Táto hrozná a dlhá kríza, ktorá devastuje naše podnikateľské prostredie, najmä malé a stredné podniky a našich občanov E, oberá o milióny a prináša im nezamestnanosť. Náraz cien uhlíka má jeden cieľ a síce e, postupne ho znižovať a mm, to samozrejme by v istom okamihu viedlo k nárastu cien elektriny. To znamená, že keď toto prildáme ešte ku kríze, tak mnohé podniky, ktoré závisia od používania energie sa budú naďalej delokalizovať, budú platiť väčšie účty a vlastne prioritou pre nich je hospodárska súťaž. A myslím si, že táto situácia prišla v tom najhoršom okamihu. A potom máme tú, tú otázku, ktorá vždy vyvstáva. Máme tu samic z Dohy a naši hlavní e, konkurenti a tí najväčší Ehm, vypúšťatelia CO2 zdá sa, že nie sú veľmi ochotní prijať tieto medzinárodné dohody a spolupracovať, aby sa vytvoril nejaký rámec riešenia tohto problému. My ideme a strieľame si do vlastných nôh. Takže ja si myslím, že toto nie je to najinteligentnejšie riešenie, a potom, keď sa pozrieme na konferenciu z Dohy a na očakávania a perspektívy sú ešte nižšie. A ešte je tu ďalšia vec. A síce e, režim obchodu s emisiami je umelo vytvorený trh od e, dola nahor a nie je to trh v pravom zmysle slova, lebo trh, ktorý je e, vytvorený umelo, sa potom nemôže spontánne vyvíjať a vlastne sa tu potom vystávajú tie problémy, s ktorými musíme teraz čeliť. Keď si pozrieme na návrhy komisie, aby, e, tak e, vlastne oni môžu spôsobiť neistotu, ktorá je nekompatibilná e, s právnymi predpismi. Chcem len pripomenúť, že smernica o obchodovaní s emisiami v článku 10 hovorí, že Treba predpokladať rozvoj tohto procesu, najmä pokiaľ ide o kalendár a ten tempo obchodu aj objemy na tieto, e, na tieto plyny. Takže toto chceme ro- robiť a to je e, v protiklade k tomu, čo je ošetrené a čo hovorí smernica. Takže nemá, priznávam, Protiklady sa môžu vyskytnúť, ale aby boli protiklady pracovnou metódou, tak to je naozaj neprípustné. Ale ja som sa trošku e, rozptýlila a pán Vidal Quadras to využil. Ďalší rečník, pán Royl. Pani predsedníčka, keď sa pozrieme na situáciu, tak e, musíme konštatovať, že máme utlmený rast v Európe. Tie podniky, ktoré chcú z ETS obchodovať, tak tie potrebujú menej certifikátov, ako bolo pôvodne zamýšľané. Máme vyššiu náročnosť energetickú. Tým pádom je potrebných menej tých certifikátov alebo povoleniek. Potrebujeme, teda vybudujeme budujeme viac zariadení na, obnoviteľných energií a tým pádom tiež je potrebných menej tých povoleniek alebo certifikátov. To sme chceli Teraz vlastne stúpa ten účet. Len preto, že teraz tá hospodárska situácia je iná, ako sme predpokladali a preto, že tie štáty už nemajú príjmy, ktoré predpokladali, tak teraz e, to šrobujeme do extrému. To je ľubovoľný zásah do fungovania trhu. My sme sa rozhodli e, vtedy pre systém ETS, pretože sme chceli systém, ktorý funguje na základe trhu. Teraz, keď to niekomu ne- nepasuje, tak nemôžeme ľubovoľne do toho zasahovať. Tomu nerozumiem. Uh, a nie je ani pravdou, že naše ciele znižovania nedosahujeme. Tie predsa dosahujeme. Všetko funguje okrem toho, že nedostávame tie príjmy do pokladníc štátov, ktoré sme si želali. Ale potom je mi to ľúto, ale zle splánovali štáty. To je ich problém. Nie je ale možné, aby sme kvôli tomu podľa e, mota, tak teraz to vypeckujeme, e, že zasiahneme vlastne do trhu. Buď trhový systém, alebo ľubovôľa. To, čo teraz robíme, tak to nie je vôbec právna istota, žiadna stabilita. Presný opak, e, to otvára priestor pre ľubovoľné správania a zásahy a kolega Vidal má pravdu, že to je e, nie jednorazový zásah, ale principiálny zásah. Systém, na ktorý sa dá spolahnúť v budúcnosti, úplne zlyhá, ak to nebude nastavené podľa právnej istoty. Nie je tam žiadna právna istota. Neviem sa s tým totožniť. Úplne nesprávny postup. Mimochodom, to, čo sa tu deje v parlamente, to je škandalozne kolegyňa z Polska Bojinská už o tom hovorila, to je škandalózne. Zatiaľ, čo predsedovia skupín, veľkých politických skupín prosia predstaviteľov komisie, aby e, troška viacej uvažovali nad týmito vecami. Jednoducho e, sa tu vyrábajú, produkujú skutočnosti, fakty. Buď teda máme pozíciu spolu rozhodovať, alebo nie, alebo komisia potom robí, čo chce, ale to nie, nie nejakým spôsobom sa nerovná demokracii. To je e, aj z pohľadu vecného nezmyselné, aj z pohľadu narábania s parlamentom je to naozaj nehoráznosť. Grazie, la parola. Ďakujem. Oh, ďakujem. Pani de Castillo. Ďakujem, pani predsednička. Nebudem zachádzať e, do detajlov, lebo aj keď je veľmi málo odôvodnený návrh komisie, je tu, chce redukovať, ale samozrejme logicky musí čakať na schválenie od parlamentu, ale nechcem ani trvať na tom, čo sa tu hovorí. Ja osobne si myslím, že achilovou petou tohto návrhu je v tom, že kde sa mení rovnosť príležitostí e, pre e, hospodárskú súťaž v rámci EÚ. A to z nasledovných dôvodov. Ak sa stiahnu správa na emisie, tak sa zvýši cena uhlíka a ak súčasne, tak ako sa to teraz deje od roku 2013, sa udrží alebo sa budú rozvíjať priame, priama pomoc priemyslu, ktorý je veľkým spotrebiteľom a intenzívnym spotrebiteľom energie, tak len tie štáty, kde existuje nepriama pomoc, budú konkurencieschopné. To znamená, zvýši sa cena Zároveň sa však neumožnia priame, neumožní priama pomoc podnikom s veľkou energetickou spotrebou, ale možnosti tých či oných členských štátov e, pristupovať k riešeniu týchto problémov nie sú rovnaké. A preto návrh vzhľadom na podmienky na konkurenčné prostredie je, aby sa buď stiahlo to uznanie práva, a že členské štáty môžu pomáhať nepriamo e, týmto podnikom za spotrebu, vysokú spotrebu energie, alebo treba harmonizovať legislatívu v celej EÚ a všetky členské štáty musia e, poskytovať takúto pomoc buď alebo, lebo keď nie, toto je skutočne achilovou petou tohto návrhu, lebo tu nás sa mimoriadne zhoršujú podmienky hospodárskej súťaže uprostred samej Európskej únie. Ďakujem. A pani Elmer. Ďakujem za slovo a chcem povedať, že naozaj to teší, keď pri takéto vzácnej príležitosti e, sa zhodujeme s viacerými kolegami, ktorí už e, sa vyjadrili, napríklad pán Ruel, pán Bial Quadras, že naozaj ten mechanizmus tu nie je celkom správny, pokiaľ ide o súvislosti s trhom. Takže naozaj je to úplne umelý a byrokratický systém, ktorý vlastne e, fun- narába s komoditou, ktorá je virtuálna a nie skutočná. A je to čosi ako naozaj byrokratický prístup a nie je tu žiadna istota, e, ktorá umožňuje podnikom skutočne plánovať. A teraz vlastne vidíme, že to, čo sa predvídalo, skutočne je to tak, že nie je tu právna istota a komisia proste zrazu vstúpi do toho a zmení podmienky podľa toho, ako sa je to páči. Keď sa to urobilo raz, môže to urobiť znova. Takže Určite, treba vytvoriť nejaký prostried, ktorý odradí od eh, nadmerného vypuštenia uhlíka. Ale treba nájsť efektívnejší mechanizmus. U nás, v Británii, máme vlastne naozaj eh, niečo takého, že sa eh, zavádza určitý limit, ktorý vlastne poukazuje práve na to, že systém ETS e, môže ozaj zlyhať. V USA sa podstatne znižujú emisie nie cestou byrokratických mechanizmov, ale jednoducho preto, že tlačia na to trhové sily, proste sily trhu. A toto by sme si jazda mohli už konečne všimnúť aj my. Hlavne na to, že bridlicový plyn napríklad vo veľkom objeme sa objavuje aj tu v Európe. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pán Rubik má slovo. Ďakujem, pani predsednička. Myslím, že to, čo môžeme konštatovať v tejto chvíli, a dnes ráno som videl aj správy v televízii, e, sme tesne pred e, uzavretím e, oceliarní v Taliansku a Španielsku Eurofair e, oznámil, že tretina produkcie bude musieť byť znížená, pozastavená, pretože Európa už nie je schopná konkurovať. Fakt je, že komisia teraz prišla s cieľom, aby sme do roku 2020 20 e, z hrubého domáceho produktu e, mali, aby to išlo na vrúb reindustrializácie, reindustrializácie. Akým spôsobom to ale dokážeme? keď si vezme, že takýto projekt eh, nepodporuje tie správne podniky, dokonca ich chce zaťažiť dodatočne, ako eh, chceme vytvoriť nové pracovné miesta v tom odvetvi. 10 tisíce pracovných miest miznú a takým zoštátnením, ako teraz chce napríklad robiť Francúzsko, tak určite tým nedosiahneme naše ciele. V súčasnosti prebieha konferencia v Dohe, a ja chc, alebo bude teda čoskoro a eh, ja chcem všetkých poprosiť, ktorí tam pôjdu, aby sa pozreli na to, akým spôsobom e, funguje napríklad hlinikársky priemysel e, aj v Norsku e, z dôvodu výhodných cien, ako sa to presúva celá tá produkcia a ide aj o to, aby sme sa pozreli na to, ako medzinárodné koncerny dokážeme podržať tu v Európe a ako dokážeme spolu s odvetvím nastaviť e, taký systém obchodovania s emisnými kvótami, že tu budú potom mať svoje sídla tie najčistejšie podniky na svete, tak povediať, a že my budeme potom tým príkladom a nie, že naše podniky pôjdu do Ameriky, tam e, nebudú dodržiavať CO2 kvóty, budú znečisťovať životné prostredie a potom my budeme masívne prichádzať o pracovné miesta v Európe. Takto to nemôže byť. Správna odpoveď by bola, e, keby sme nezvyšovali tie e, dane pri podnikoch, e, u podnikov, pretože tie nebudú konkurovať, pretože Číňania, Indovia, Brazílčania, Brazílčania nemajú takúto záťaž, pokiaľ ide o CO2. Mali by sme navrhnúť text, ktorý sa bude týkať tej stopy uhlíkovej, e, kde dáme vyššiu daň z pridanej hodnoty na produkty, ktoré zabezpečujú zvyšovanie, teda spôsobujú zvyšovanie uhlíkovej stopy E, ten systém samotný ETS je nesprávny, e, ničí pracovné miesta v Európe a z dlhodobého hľadiska si to nemôžeme dovoliť. Ďakujem. Grazie, la parola kolega Brezina. Ďakujeme, kolega Brezina dostáva slovo. Dámy a páni, pani predsednička, pamätám si na časy, keď mnohí z vás nadšene hlasovali za obchodovanie s emisiami. Tí, ktorí hlasovali za, tak podstatná časť z nich sa utešovala tvrdením, že je to možno administratívny mechanizmus, ale trhovo založený. Ja som vtedy hlasoval proti. Obraciam sa na vás, aby sme sa spametali a aby sme túto administratívnu scénu, e, schému naďalej e, nezabetonovávali a nerobili s nej ešte E, horší mechanizmus. E, prikláňam sa k názoru, že je lepšie ako investovať do obchodovania s emisiami je investovať do technológií. Tak to robia USA a ako tu už odznelo, emisie CO2 za, e, v poslednom čase tam veľmi výrazne poklesli. Myslím si možno, že som sám, že je čas nie len, že nehlasovať za tento návrh a vzoprieť sa, ale zároveň je čas opätovne premyslieť, či táto naša schéma boja s emisiami je tým správnym v Európe v čase krízy, v tomto roku, ako aj v budúcich rokoch. Ďakujem. Grazie, kolega Prodi. Ďakujem, kolega Prodi. Ďakujem, pani predsednička. Ja som tak trochu v rozpakoch. Tento systém výmeny emisí, e, to je trhový mechanizmus, ale ja mám problém pochopiť, ako to má fungovať. V podstate 50 emisí je udelených zadarmo ako môže fungovať trh za takýchto okolností a za takýchto podmienok? To je moja prvá otázka. Ďalej prežívame hlbokú ekonomickú krízu. Okrem obchodu s plynom v USA, ďalšie fosílne paliva všetky e, vlastne sú vystavené dopadom krízy a zlacneniu a poklesu cien. Súčasná úroveň nákladov e, týchto emisných práv je prakticky nulová. Nezohráva žiadnu úlohu, e, pokiaľ ide o sily, ktoré sú prítomné a pokiaľ ide o tých hlavno, hlavných e, hráčov na trhu. Ako môžeme e, byť aktívni na tomto trhu, ak nemáme od samého začiatku vôľu na celoplanetárnej úrovni prijať kiotský protokol. Pre mňa to je ten najdôležitejší cieľ, cieľ číslo 1. Ak tento cieľ nemôžeme dosiahnuť, tak potom sa musíme uspokojiť s plánom B, teda s kompenzačnými e, colnými poplatkami, ktoré by sa vyberali na hraniciach od krajín, ktoré nerešpektujú disciplínu v oblasti e, e, produkovania emisí. Pán Ody, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. A chcel by som ešte vyjasniť to, čo povedali moji kolegovia a kladiem si otázku, či naozaj treba skutočne e, s bodou vyliať aj dieťa. Lebo pocit, ktorý pani predsednička mám, je ten, že si myslím, že Európska komisia mala vyhodnotiť E, tieto, tento dispozitív je veľmi inovačný. Ja si myslím, že e, my teraz sme v niečom, čo nazývame politický experiment ohľadne e, politického cieľa, ktorým je obmedzenie našich emisných kvót do roku 2020 a tento dispozitív bol odhlasovaný za minulého mandátu a možno by bolo dobre vyhodnotiť, ako to funguje. Členské štáty tam vykonávajú vlastne alokácie, komisia e, nad tým dohliada a my teraz na základe dokladu, ktorý má jednu stránku, tu žiadame niečo, čo sa dotkne celého trhu. A my v parlamente sa môžeme rozhodnúť, že my chceme e, nejaký trhový orgán, tak ako sa o tom hlasovalo na úrovni celej EÚ, a aby mal oveľa širší politický dosah, aby sme vedeli, že či to, čo sme vytvorili, funguje dobre, čo chceme robiť a či budeme mať skutočné hodnotenie. Napríklad ja som si všimol, že článok 25 hovorí, že môžeme uzatvárať dohody s tretími krajinami, ktoré podpísali kiotský protokol. Boli takéto dohody? Aké vzťahy máme s ďalšími oblastiami sveta, pokiaľ ide o tento experiment, ja si myslím, že toto je celkom iný problém, ako sú e, vlastne tieto kvóty uhlíka a daň z uhlíka. Takže tieto dva dispozitívy e, sú rozličné, majú rozličnú podstatu a preto ja by som bol rád, keby sme disponovali skutočným vyhodnotením, lebo to nám potom umožní diskutovať v európskych voľbách v roku 2014 Umožní nám to viesť politickú diskusiu s našimi občanmi o týchto úpravách. Ďakujem. A teraz dávam slovo komisii. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Samozrejme, veľmi pozorne a za záujmom sme si vypočuli názory z cených poslancov tohto výboru a pokúsime sa reagovať stručne. Poprvé, pokiaľ ide o aktuálnu situáciu v praxi, komisia naozaj inizio, už situáciu analyzovala už od júla. Mám k dispozícii pracovný dokument a taktiež sme pred dvoma týždňami zverejnili dopadovú štúdiu, ktorá vlastne sa venuje tejto situácii na trhu s uhlíkom, a to detailne. Tam sa počiarkoval práve návrh ktorý by mal zmeniť charakter aukcií aj v súvislosti s počtom tých kvót, že by sa to stanovilo na 900 tisíc tých povoleniek. Taktiež sme mali aj konzultácie v lete. Nemyslím si, že by to niekto bol napadol alebo spochybnil. Áno, v podstate e, na trhu je teraz prebytok týchto povoleniek. Na jednej strane je to kvôli ekonomickej kríze, na druhej strane je to dôsledok úprav, v teda, e, dôsledku úprav regulačného charakteru. Čiže nakoniec aj Európsky parlament e, sa v tomto smere vyjadril, pokiaľ išlo o kredity pre niektoré krajiny. Takže je tam nerovnovážny stav. Čiže je tu návrh dostať opäť e, tú situáciu do rovnovážnej aby vlastne krajiny eh, mali možnosť nejaké kompenzácie, pokiaľ by znova nastala takáto situácia. Povedzme, krajiny by mohli povedať, že áno, teraz znížime vlastne aj emisie. A potom tam prichádza aj eh, do úvahy aspekt daní, ale keď všetko funguje v poriadku ako na trhu, tak to by bolo celkom vítané. Musíme brať do úvahy aj to, že vlastne povolenky na emisie sú vlastne aktív jednotlivých krajín Takže otázka je, do aký je to korektné, keď vlastne sa ceny vyvíjajú tak ako doteraz. Takže nie je to plánovanie trhu, ale ide o to, aké kvantity týchto povoleniek uvoľniť na trh a kedy. Čiže aký to bude mať celkovo dopad na e, tieto povolenky v tretej fáze, to je v rokoch 2013 až 2020. Takže toto nechce komisia riešiť komitologov, komitologickým prístupom, a, a pokiaľ ide o normálny postup z hľadiska spolurozhodovania, treba určiť konkrétny mandát a touto cestou sa to dá zrealizovať. A myslím, že aj náš komisár na mimoriadnom zasadnutí 12. novembra veľmi jasne povedal, že nemáme záujem prejudikovať nejaké právomoci Európskeho parlamentu a tiež veľmi jasne povedal, že komisia nebude prijímať nejaké takéto návrhy, ktoré by mali smerovať smerom dozadu. A až kým vlastne proces rozhodovania v parlamente na rade nie je teda ukončený, tak e, samozrejme bez nejakých presudkov chcem povedať, že to sa týka aj tých 900 tisíc povoleniek, a hovorím, členské štáty o tom budú hlasovať a potom Európsky parlament to bude 3 mesiace veľmi pozorne sledovať a rada taktiež. Samozrejme, nechceme nič spochybňovať ani prejudikovať. A ako bolo povedané, že normálne štruktúrálne otázky a opatrenia by, iba tým by sme mali venovať pozornosť, ale Mali by sme aj skúmať štruktúru ETS, aby sme sa naozaj dostali k nízkouhlíkovej ekonomike, tak ako sme plánovali do roku 2050 dosiahnuť. A vlastne komisia v tomto smere ponúka aj svoju správu o uhlíku a je tu záujem posilniť systém ETS. A pokiaľ ide o ten návrh, ktorý tu bol, tak ten má odborný technický charakter a teraz vieme, že tie ceny sú dosť nízke a vôbec cena vysiela určitý signál a je tu záujem stabilizovať situáciu. A podniky skoro čakajú, že tie ceny budú dosť nízke. Na záver bol tu odkaz na tretie krajiny a konferenciu v Doha, ktorá sa začala. Chcela som len povedať, že naozaj Máme veľmi dobré kontakty s tretími krajinami a aj prepojenie medzi systémom obchodovania s emisiami ETS. Tam vlastne sa oznámilo, že vlastne už tvrdo sa pracuje na spojení s Austráliou, aj dobré kontakty máme v Číne a pilotné projekty sa rozbiehajú inde. Takže bolo by ozaj škoda, keby EU ukázalo, že ten systém poriadne nefunguje. Práve tá ekonomická kríza poukazuje na to, že tento systém stojí za to zachovať. A myslím si, že keby sme to nechali uplávať, tak by sme potom mohli byť smutní. Naozaj je tu určité pojítko a myslím, že ETS sa dá zachovať ako efektívny systém aj samozrejme pri patričných, adekvátnych cenách, ktoré by neboli príliš nízke. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Slovo má pán spravodajca, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Myslím, že sa naplnilo to, čo skutočne sa očakávalo. A to je výmena názorov. A veľmi pozorne som si vypočul rôzne názory. A samozrejme, človek by bol celkom eh, rád, keby si bol vypočul viacej takých názorov, ktoré sa zhodujú, zhodujú s jeho stanoviskom. Ale samozrejme, toto je vlastne súčasť celého procesu a vlastne vidíme, ako sa vyvíjajú stanoviska v jednotlivých skupinách a nakoniec eh, sa to potom odrazí aj na dokumente, ktorý máme vypracovať. Tento parlament požiadal Európsku komisiu, aby sa zaviazala upraviť harmonogram aukcií v súvislosti s danou smernicou. A vlastne jedného dňa príde k tomu, že to budeme schvalovať. A ide o to, aby o tie 3 mesiace potom, keď opäť pristúpime k tomuto kroku, aby sme nemali pred sebou úplne iný materiál. Takže nechceme to eh, celé eh, zamietnúť, práve si myslím, že všetci sme to, čo sa navrhuje, prijali celkovo s uspokojením. To stanovisko je teda pozitívne, pokiaľ je o vyjadrenie komisie a chcem to len spresniť tým, že logicky moje stanovisko vlastne sa doplňa o myšlienku, ktorú tu vysvetlila, vysvetlila aj komisia, že naozaj to má dočasný a výnimočný charakter celé, pretože toto by sa nemalo stať skutočne tým pravidelným spôsobom fungovania trhu s emisiami, čiže je to len dočasné a výnimočné. A chcel by som využiť tento priestor a čas aj na to, aby som vyjadril, že nesmieme poľavovať v našom úsilí a ide o to, aby sa ten trh udržal ako živý, aby dokázal reagovať na požiadavky aj na politiky, ktoré prijali európske inštitúcie ako určité ciele, ochranu životného prostredia a tak ďalej. Takže komisia na tom musí pracovať ďalej, pretože tento trh treba udržať pri živote. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí predsedajúca. A tým sme dospeli k záveru tejto rozpravy. Teraz na túto tému budeme hovoriť 17. decembra. Termín na predkladanie akýchkoľvek pozmeňujúcich návrhov je 18. december 12.00. Postupujeme teraz k ďalšiemu bodu programu. Je to správa pána Šona Kellyho o spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Nech sa páči, Sean Kelly. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Je pre mňa veľkou cťou, že môžem dnes pred vami predniesť túto správu Ešte raz ďakujem. Je pre mňa veľkou cťou, že môžem predstaviť. Pani predsedajúca prosí o chvíľočku strpenia, pretože sa v sále eh, pohybuje viac ľudí. Poprosíme tých, ktorí chcú odísť, aby odišli potichu, hovorí pani predsedajúca. Ešte raz ďakujem, pani predsedajúca. Je pre mňa cťou prezentovať pred vami návrh správy o ochrane dát a chcem povedať, že teraz som mal asi 100 stretnutí s rôznymi aktérmi, spotrebiteľskými skupinami, NGOčkami a ďalšími a naozaj je tu veľký záujem a samozrejme veľký kus práce, ktorý pred nami stojí. Keď sa odvíjame od smernice z roku 95 o ochrane dát, tak samozrejme do ktorých sme zaznamenali dosť veľké zmeny z hľadiska digitalizácie a celkového vývoja IT. Preto treba k tejto téme a k tejto úlohe vlastne pristupovať komplexne. A toto úsilie prichádza v kontexte potreby uplatniť e, článok 8 Charty o základných právach a vlastne odvíja sa to aj od Lisabonskej zmluvy. Čiže no, máme tu právny základ a jednak je tu aspekt vnútorného trhu a priemyselného e, aspektu. Čiže toto je aj vec, ktorá sa týka článku 114 e, zmluvy o fungovaní Európskej únie. Takže toto je tiež veľmi dôležitý právny základ, od ktorého sa odvíjame pri formulovaní tohoto nového dokumentu, ktorý sa týka ochrany osobných údajov. Musíme taktiež brať do úvahy aj tie dôsledky, ktoré vlastne by mohli vzniknúť v dôsledku byrokracie ako nežiadúce a ani nezamýšľané. Na druhej strane je tu záujem posilňovať inováciu, znižovať byrokraciu a zvyšiť úroveň ochrany. Takže bez, tohto, bez tejto dôvery, ktorá potom môže vzniknúť, by totiž nefungovali náležite ani podniky v jednotlivých štátoch. Podporujeme teda aj nové produkty, aj nové služby a tieto si musia získať dôveru občanov a preto potrebujeme patričnú flexibilitu aj z hľadiska regulácie aby kreativita a inovácia mali svoj priestor. Je teda mojou prioritou poukázať na to, že konečný text obsahuje aj adekvátnu vyváženosť medzi základnými právami na jednej strane a potrebou poskytnúť dostatok priestoru pre malé a stredné podniky všetkým, alebo celkovo pre to odvetvie. Takže podporujeme aj koncepciu jedného kontaktného miesta, One Stop Shop, aj je to tiež e, veľmi dôležité podporiť vnútorný trh. Dovolte mi spomenúť niektoré aspekty môjho návrhu. Spoleha, spolehnutie sa na správne riadenie a správu a aspekt zodpovednosti za prácu je v tomto veľmi významným prvkom. Ďalej, e, samozrejme nemali by sme sa príliš spoliehať len na súhlas, po ďalej ustanovenia o prenositeľnosti dát treba zachovať. Je to veľmi dôležitá oblasť. Navrhujem celkovo 164 pozmeňujúcich návrhov ku tomu, čo navrhuje komisia. Malo by to pomôcť odbúrať prílišnú administratívnu záťaž pre podniky s cieľom zvýšiť aj úroveň zodpovednosti, ale aj flexibility a to sa týka konkrétne hlavne oblasti, kde ide o tieto mechanizmy zodpovednosti a notifikácie smerom na nadriadený orgán. Niektoré aspekty pôvodného textu tiež treba objasniť aj z hľadiska kontextu a treba ich zjednodušiť. Určil som priority z hľadiska kvalitatívneho a aj kvantitatívneho prístupu ochrany dát a je preto potrebné uplatňovať správny spôsob riadenia správy a nemáme sa príliš spoliehať na byrokratické postupy, pretože tieto čoraz menej majú svoju úlohu pri ochrane dát. Takže úloha technických riešení, riešení napríklad e, pseudonymizácia, anonymizácia a tak ďalej, toto sú dôležité technické postupy pri ochrane dát. Pokiaľ ide o malé a stredné podniky, tak by som chcel upozorniť alebo vyzvať príslušný útvar v parlamente, ktorý sa venuje ochrane údajov, aby 17. decembra prezentoval potom eh, svoje eh, závery. A preto by sme chceli podporiť ešte eh, a poprosiť kolegov, aby taktiež podporili tento návrh. Článok 18, ktorý sa týka prenositeľnosti dát, myslím, že tu treba vybra- v rámci toho uplatniť rámec, ktorý umožní malým a stredným podnikom lepšie uplatňovať to, čo sa týka ich informačných systémov. Ďalej, právo prístupu k dátam, to je podľa článku 15, myslím, že to, keď sa zachová toto ustanovenie, bude to na prospech malých a stredných podnikov. Okrem toho, treba zjednodušiť aj proces konzultácií Myslím, že aj tu je ten proces príliš prebyrokratizovaný a treba e, proste e, hľadať na to, že vlastne dosť sa tu hovorí e, o dôležitejšom aspekte kvantitatívnom, ktorý sa zdôrazňuje na úkor ochrany dát. Hovorí sa o tom, že najprv treba realizovať konzultácie a až potom možno začať s novými procesmi, ktoré sú progresívne. Ide o to, že vlastne poukazujem vo svojej správe aj na to, že existujú aj potenciálne škodlivé e, vstupy do dát. A to môže samozrejme mať dopad kvalitatívny. Ďalej je tu aspekt slobody tlače. A to je v súvislosti s článkom 154. Sústredil som si aj na výskum v oblasti zdravotníctva Pozmeňujúci návrh 9 napríklad, aj pozmeňujúci návrh 19 e, sa zaoberajú nezamýšľanými alebo neumyselnými dôsledkami prípadných zmien. Ide o to, aby sme mali dostatočný priestor pre boj proti finančným trestným činom, to je vlastne 38 aj 83a, tieto pozmeňujúce návrhy. A Vieme, že v Európe e, tiež bolo viacero výrazných škandálov a preto aj 17, aj 71. Chcete, aby som sa poponáhľal? Aha, dobre, tak e, energetická efektívnosť je tiež e, vec, ktorá nám leží na srdci. Inteligentné dopravné systémy, a to sa týka článku 6, odsek 4, Teraz zase niečo preskočím, pretože eh, ste povedali, že sa mám poponáhľať, ale chcem povedať ešte niečo dôležité. Článok 6 odsek 4 hovorí o spracovávaní dát, ktoré neboli pôvodne získané za účel, na ktorý sa nakoniec použili a spracovali. Dôležité je, aby legitimné záujmy kontrolorov aj tretich strán boli zohľadnené. Troška je to provokatívne, pokiaľ ide o ten pozmeňujúci návrh, pretože chcem vyvolať debatu, pokiaľ ide o ten aspekt prístupu kontrolórov, pokiaľ ide o vlastne zásah do súkromia, alebo keď sa zasahuje do legitímne e, fungujúcich sektorov v rámci EÚ. Nakoniec ešte chcem povedať, že dosť som dlho uvažoval o tom, ako zjednotiť, a pardon, zjednodušiť vzťah medzi datovým subjektom na jednej strane a kontrolorom dát a spracovateľom dát na druhej strane. Podľa článku 26 vlastne sa hovorí, že tam môžu vzniknúť neumyselné dôsledky v dôsledku minimalizácie dát. Samozrejme, že tí kontrolóri tam musia existovať, ale treba správne zadefinovať vzťah voči datovým subjektom. Takže to by mohlo byť čosi ako zmluvné právo. A o to by sme sa mohli oprieť. Čiže všetko by sa malo riešiť na jednom kontrolnom mieste, čiže ten kontrolór dát e, vlastne by nemali cestou spracovateľov dát a ďalších podspracovateľov dát. Takže proste, keď idete, keď si kúpite auto a niečo sa stane, tak nejdete niekde priamo k výrobcovi, ale idete do najbližšieho e, servisu a tam sa to všetko dá vybaviť, čo treba. Takže samozrejme ďakujem vám za pozornosť a chcem ešte poďakovať aj Janovi Albrechtovi, spravdajcovi z Libe, aj tieňovým predstaviteľom z Libe a pánovi Axelovi Fosovi, ktorý ako aj ostatným v Júri a v ďalších výboroch. Spolu sme urobili veľký kus práce za týchto 9 mesiacov a budeme v našej práci pokračovať aj ďalej. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí predsedajúca. Prepáčte, že som trvala na tom, aby ste sa poponáhľali. Žiaľ, máme málo času, tak poprosím teraz tieňových predstaviteľov, aby sa viedrili maximum 3 minúty každý. Pani Tikava. Ďakujem za slovo a chcem poďakovať pánovi Kelimu za spôsob, ako prezentoval toto stanovisko. My dokážeme podporiť do istej miery to, ako on na veci nazerá. Žiaľ, ale v mnohých aspektoch tie pozmeňujúce návrhy, ktoré predkladá, vlastne oslabujú predložený pôvodný návrh. Chcem poukázať hlavne na komitológiu, a z tohoto hľadiska súhlasíme s spravodajcom, pánom Kelim, že treba obmedziť delegované akty aj implementované akty, aby sme dokázali vlastne zachovať technickú neutralitu. Taktiež by sme chceli využiť delegované aj vykonávacie akty menej, keď hovoríme o privacy by design a privacy by default. Je to dôležitý prvok v tomto návrhu nariadenia, alebo mal by byť aspekt anonymizácie alebo pseudoanonymizácie dát. To je dôležité z hľadiska kontextu sociálnych sietí, pokiaľ ide o údaje o zdraví alebo, údaj, alebo údajoch o genetike a tak ďalej. Ďalší veľmi dôležitý bod v debate by sa mal týkať jurisdikcie a rozhodného práva v legislatíve. Takže tu chceme poukázať na paralelu medzi regulatívnym rámcom a medzi tými aspektmi, ktoré sa uplatňujú v iných krajinách. Napríklad USA majú tzv. Patriot Act, ktorý sa týka spra- dát spracovaných podnikmi, ktoré majú svoje sídlo v USA, ktoré majú ústredie v USA. A potom majú aj svoje pobočky napríklad v krajinách EÚ. A tam existujú taktiež dohody medzi EÚ a tretimi krajinami, pokiaľ ide o prenos osobných údajov. Mám teda na mysli napríklad PNR systém, ale aj dohodu SWIFT. Myslím, že tieto dohody by mali e, byť lepšie reflektované v tomto nariadení. Ďalší bod sa týka definície pojmu consent, súhlas. Ten by mal byť explicitný, hoci e, nežiadame o konkrétnu formu, ako sa má poskytovať ten súhlas, Ide o to, aby sa tam nezanášalo mnoho byrokratie, byrokracie, ale má to byť explicitný súhlas. Ďalší dôležitý aspekt je právo byť zavodnutý alebo právo e, na zapamätanie. Záleží od kontextu sociálnej siete. Samozrejme, sme proti tomu, aby sa vytvárali profily, profily v mene občanov. Súhlasím so spravodajcom Kelim, že pokiaľ ide o potrebu jasného rozlíšenia medzi kontrolorom dát a spracovateľom dát. V tej starej smernici to bolo celkom jasne rozlíšené. V tom novom nariadení ten rozdiel sa stáva menej jasný. Preto tu musíme rozhodnúť, pretože je to naozaj dôležitá vec aby každý prvok bol presne jasne zadefinovaný. Každý subjekt potrebuje poznať, aké sú tam atribúty a aké majú právomoci ten subjekt. Pokiaľ ide o notifikáciu v e, takýchto prípadov, tak e, dostali sme naozaj z daného sektoru mnoho spät, veľký objem spätnej väzby. 24 hodín pokladajú za príliš krátke obdobie na notifikáciu ale pokiaľ ide o tie obete, ktoré treba notifikovať, áno, majú byť notifikované, ale treba notifikovať aj nadriadený orgán. 24 hodín a problém, povedzme, sa nemusí začať hneď riešiť. Ide len o oznámenie, o tú notifikáciu o tom proste, že nastal únik údajov, únik osobných údajov. Je to dôležité, pretože potom daná konkrétna osoba môže začať e, uplatňovať nejaké svoje ochranné opatrenia. Takže zatiaľ toľko z mojej strany a vítam ešte aj názory kolegov a my verím, že sa nám aj naďalej bude dariť úspešne pracovať. Ďakujem. Fiona Hall. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Hovorím za Dianu Anival, ktorá je z ktorá tu dnes bohužiaľ nemôže byť. V prvom rade chceme poďakovať spravodajcovi za veľmi dobrý, konzistentný a ďaleko siahly názor, ktorý rieši väčšinu z obáv, ktoré odvetvie, ktorým odvetvie bude čeliť z dôvodu tohto nariadenia. Domnievame sa, že spravodajca výrazne zlepšil návrh komisie tým, že upravil a pozmenil niektoré z tých najpodstatnejších vecí veľmi priateľným spôsobom a myslím, že môžeme veľmi dobre spolupracovať eh, so spravodajcom na tejto agende. Vítame dôraz na proporcionalitu v stanovisku pána Kellyho. To je kľúčové, pokiaľ ide o nastolenie rovnováhy medzi ochranou osobných údajov a medzi vyhnutím sa príliš preskriptívnych a byrokratických ustanovení. E, to sa týka dokumentácie, uznámení o porušení dátovej ochrany a administratívnych sankcií. A naozaj to výrazne transparentne zlepšuje tento návrh Objasnenie niektorých e, pojmov bolo nevyhnutné, tak aby sme dali veci do kontextu a aby sme zabezpečili právnu istotu. Definícia e, súhlasu hlavného jeho prevádzkárne a špeciálnej kategórii osobných údajov, to všetko bolo veľmi zlepšené. Takisto sa domnievame, že správne rieši spravodajca potenciálne dôsledky, ktoré môže mať nariadenie v sektore zdravotníctva a financí, v finančnom sektore a súhlasíme, že musíme byť veľmi opatrní, aby sme nevytvorili administratívnu záťaž e, len kvôli tej administratívnej záťaže, bez toho, aby to bolo na prospech e, spotrebiteľa. Boli tu dlhé diskusie v parlamente, pokiaľ ide o otázku delegovaných a, e, a vykonávacích aktov. A preto vítame pragmatický prístup pána Kellyho, keď vypustil väčšinu z týchto zmienok. Musíme už od začiatku dobre nastaviť ten text a e, nemôžeme dovoliť, aby ho komisia neskôr menila. A ďalej sa domnievame, že technické štandardy e, sú na rozhodnutie odvetvia a nemá sa tým zaoberať komisia. v rámci našich pozmeňujúcich návrhov chceme riešiť niektoré z tých nedoriešených vecí a chceme navrhnúť ďalšie zlepšenia, ktoré budú doplňať e, tú líniu a nebude to teda v rozpore s tým, čo chce spravodajca my jasne rozlišujeme medzi zodpovednosťami prevádzkovateľov a spostredkovateľov. Chceme sa vyhnúť akýmkoľvek prienikom a chceme sa ubezpečiť, že presne budú vedieť, čo je od nich požadované. Takisto vítame zlepšenie článkov, ktoré sa týkajú profilovania a prenositeľnosti údajov. Takisto je tu otázka dopadovej štúdie a takisto sú tu ešte niektoré ďalšie obavy, ktoré sa týkajú tohto odvetvia. Myslíme si, že toto takýmto spôsobom teraz zašleme, vyšleme výrazný signál a že budeme riešiť otázku ochranu údajov bez toho, aby sme príliš zaťažovali spoločnosti v Európe a predovšetkým malé a stredné podniky. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz tínový spravodajca za zelených. Tieňová spravodajkňa za zelených. Ďakujem pekne, e, pani predsednička. Musím priznať, že e, troška som bola prekvapená e, správou pána Kellyho. Je tam veľa výnimiek, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov a ktoré škodlivo pôsobia na práva jednotlivcov v Takisto odstraňuje takmer všetky povinnosti, ktoré sa týkajú nejakých auditov. Oveľa viac, výraznejšie to stiažuje e, kontrolu tejto oblasti a takisto to malo menej e, nástrojov, e, ktoré zabezpečia ochranu tých, ktorí majú byť ochránení. To je v rozpore s predchádzajúcimi stanoviskami, ktoré schválil parlament, kde sme sami ako inštitúcia jasne vyjadrili, že nechceme oslabenie ochrany osobných údajov. V nekontroverznom rozhodnutí viac ako rok dozadu sme jasne povedali, že chceme, aby tá dátová ochrana bola minimálne tak silná, ako to bolo v prípade smernice z 95. Teraz rozhodujeme o hodnotách budúcej Európy urobme to bez toho, aby sme sa zdržali e, nejakého morálneho stanoviska e, z nášho smerom k, ku korporáciám, ku podnikom. E, my sa nachádzame v konečnom <laughs> dôsledku v roku 2012, nie sme v nejakej dystopii, kyberdystopii z, z 80. rokov. V, pokiaľ ide o tie pozmeňovacie návrhy, všetké, pán Kelly, navrhuje, aby sme tam dali aj záujmy tretich strán, aby sme to rozšírili. To je porušenie normálnych, bežných, e, zmluvných e, zásad v rámci spoločnosti asi a tá výnimka legitimných e, záujmov je príliš nezvyčajná, pretože odabstrahováva tie práva, ktoré zvyčajne majú a to je možnosť, teda to je to právo na súhlas, respektíve nevstúpiť alebo neuzavrieť dohodu, ktorá negatívne vplýva na ten subjekt. Oveľa vhodnejšie by bolo odstrániť výnimku pre e, legitímne záujmy a zosúľadiť tie, e, tú legislatívu so, so zmluvným právom. Eh, pokiaľ ide o 38, pán Kelly ako spravodajca navrhuje, že dátové subjekty by nemali vo všetkých prípadoch mať možnosť eh, odstúpiť od zmluvy, od zmluv, ktoré uzavreli s prevádzkovateľmi. Naozaj by sme mali podkopávať eh, zásadu vstupovať alebo rušiť zmluvy v rámci tohto nariadenia. To nepodporujem. Ďalej pozbudiť vývoj flexibilných systémov informačných. Myslím si, že ten dohľad a autorizácia, ktorú navrhujú niektoré z podniky, aj na základe teda toho, čo hovorí pán Kelly v článku 12, to nie je vhodné. E, experti z bezpečnostných a informačných spoločností hovoria, hovorili a potvrdili, že takéto výnimky sa ukázali ako neuspokojivé. Pseudoanonimita tá musí byť rozpracovaná, hlavne pokiaľ ide o to, čo by pseudoanonimizácia znamenala, pokiaľ ide o povinnosti definícia anonymných údajov zdá sa, že prináša so sebou mnohé medzery, tomu treba sa vyhnúť, pretože snažíme sa nájsť vysokú legitimitu pre takéto nariadenie. Z môjho pohľadu je veľmi problematické, že tak veľa oprávnení a požiadavek na dokumentáciu vypadáva v návrhu pána Kellyho. Vieme e, z tých 17 rokov e, existencie smernice, že tie spoločnosti alebo tie sprostredkovateľia e, neaplikujú dostatočné metódy ochrany, aj keby tak mohli urobiť. My ako verejnosť a ako zástupce verejnosti máme záujem na tom, aby e, tá ochrana prebiehala dobrým spôsobom. Ešte tri dodatočné body, ktoré by som rada videla v správe, v stanovisku. Súhlasím s pánom Kelim, že prenositeľnosť údajov musí byť ponechaná, ale pán Kelly sa rozhodol, že to oslabí. Takisto som počula e, výhrady z, od predstaviteľov viacej odvet, teda odvetvia, že to treba zabezpečiť. E, tie osobné údaje by mali byť naďalej prenositeľné. Nehovorí sa o tom, že spracovávanie tých údajov má byť prenositeľné a preto to nemôže vplývať na podnikateľské modely odvetvia. E, jediná vec, ktorá sa udeje, keď oslabíme e, tú prenositeľnosť dát, tak tú, tú autonómiu dátovú nejakým spôsobom znížime. A to je opak toho, čo sledujeme. Aj právo na zabudnutie musí byť viac rozpracované. Tie extrémnejšie prístupy hovoria o tom, že toto právo je vlastne e, právom na odpustenie. Treba to tu objasniť. To sa teda uplatňuje medzi tými subjektami, ktoré majú zmluvný vzťah medzi sebou. Teraz, ale máme uzavretý zmluvný vzťah s prevádzkovateľom Mali by sme rozšíriť e, tú výraznú nerovnováhu, pokiaľ ide o tých, ktorí žiadajú o zamestnanie. E, v Švédsku pred niekoľkými rokmi sa dokázalo, že tá nerovnováha, ktorá existuje medzi tými, ktorí hľadajú zamestnanie a medzi zamestnávateľmi, že tam je veľký priestor na tú teda nerovnováhu. To treba riešiť. E, nakoniec chcem povedať, že som rada, že je, som svetkom toho, že pánovi Kelimu sa podarilo zahrnúť aj boj proti dopingu do návrhu. Šport je dôležitý prvok spoločnosti a viem, že to leží na srdci pánovi Kelimu. Zaujíma sa o šport a viem, že málo ľudí v rámci tejto snemovne by e, dokázalo zbadať tento drobný nedostatok v pôvodnom návrhu a preto by som chcela aspoň, moju podporu smerovať aspoň k tomuto, aj napriek tomu, že mnohé iné zmeny nemôžem podporiť. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem a chcem poprosiť všetky, všetkých kolegov, aby ste rešpektovali dvojminútový rečnícky čas, pretože máme málo času, pán Vidal Quadras. Ďakujem. Na tá posledná legislatíva v oblasti ochrany údajov bola v Európe prijatá pred 17 rokmi, čiže je najvyšší čas eh, urobiť aktualizáciu. Návrh komisie úspešne počiarkuje potrebu jasnejšieho a súdržnejšieho rámca, ktorý bude podporovať dôveru a ktorý nebude zabraňovať digitálnemu hospodárstvu pri rozvoji. To treba vyvážiť aj z pohľadu nevyhnutnosti ochraňovať osobné údaje, zabezpečiť ochranu súkromia, transparentnosť a dodržiavanie základných práv a slobod. Chcem poblahoželať môjmu dobrému priateľovi, pánovi Kelimu, k tejto komplexnej správe a súhlasím s jeho cieľom znižiť administratívnu záťaž pre podniky. Máme veľa iniciatív, ktoré sú pripravované, tak aby sme posilnili rast a zamestnanosť ako priority z pohľadu európskych odvetví uprostred takejto krízy. A aby sme dokázali konať v súlade s týmito politikami aj na poli ochrany osobných údajov, nemali by sme preťažiť spoločnosti prílišnou a odrádzajúcou byrokraciou, ako je to v, napríklad v prípade konania súhlasu, a keď ich od nich požadujeme, aby ponechávali informácie v rámci niektorých operácií. Súhlas je nevyhnutný, ale v niektorých prípadoch e, je zbytočný. Napríklad, kedy užívateľ požiadal o službu, ktorá si vyžaduje použitie osobných údajov. V takýchto situáciách súhlas by sa ukázal ako e, ťarchou. Široký súhlas sa spomína v návrhe, a návrhu a výrazne by znížil tú mieru záťaže. Takisto je dobrou myšlienkou odmeňovať spoločnosti, ktoré úspešne zapracovali zodpovednosť za údaje, ochranu údajov pri tom svojom fungovaní tým, že ich e, nepodmienili ďalšími postupmi. Takisto vítam myšlienku, že citlivá povaha tých údajov, od tej citlivej povahy by sa mala odvíjať tá sankcia v prípade porušenia ochrany údajov. Takisto vítam objasnenie anonymizovaných údajov, toho pojmu. Verím, že jednoduchými technickými krokmi, ako je napríklad použitie pseudonymov, tie spoločnosti, e, ktoré závisia od údajov, e, výskumníci v oblasti zdravotníctva alebo energetiky, tak dokážu veľmi sa pohnúť. Analýzy údajov v mnohých prípadoch e, sú používané na poskytnutie viacerých právomocí spotrebiteľovi, e, ako je napríklad energetická účinnosť, zatiaľ čo štatistické údaje môžu poskytnúť isté porovnanie, ako napríklad zlepšiť fungovanie alebo domácnosti klientov, alebo kde tie zmeny môžu e, viesť k úsporám energii. Tu už končím. Myslím si, že by bolo prospešné, keby sme uviedli elektric, elek, elektrárenské a plynárenské spoločnosti, aj teda distribučné, keby sme ich uviedli ako príklady legitimného záujmu prevádzkovateľa, e, aby sme odstránili akékoľvek pochybnosti, pokiaľ ide o ich oprávnené narábanie s osobnými údajmi. Pilar de Castillo, ďakujem pani predsednička. E, nemáme veľa času, budem stručná. Ja vítam túto revíziu, ktorú navrhla komisia o smernici o ochrane osobných údajov, alebo to mm, vlastne bolo rozšírené aj o digitálne prostredie. To je veľmi dôležité. Chcem poďakovať kolegovi Šenovi Kelimu, pretože naozaj e, otvoril debatu o veľmi dôležitých a zaujímavých témach v tomto zmysle si myslím, že je tiež zaujímavé e, vziať do úvahy úvahy o anonimných údajoch, o ich definícii, notifikácia porušení bezpečnostných noriem, ako aj exkluzívne delegované akty zo strany komisie. Ale veľmi rýchlo sa chcem zmieniť o jednom aspekte, ktorý ma znepokojuje a nie je ošetrený, a to je rozlišovanie zodpovednosti medzi e, kontrolórom a spravovateľom. Myslím si, že tam treba zachovať e, toto rozdelenie, pretože ten návrh v článkoch 26, 28 a 29 spôsobuje zmetok, pokiaľ ide o rôzne úlohy týchto dvoch e, týchto dvoch osôb, spracovávateľ, kontrolór a ten spracovávateľ predsa nemá prístup k identifikovateľným údajom. To je poprvé. Po druhé, e, dáva nové, sú tam nové povinnosti tomu spracovávateľovi, lebo musí ovalo, overovať fakty o dopadoch e, skladovania osobných údajov. Tento spracovávateľ nemôže poznať osobné údaje a preto tu máme potom tretí prípad a síce povinnosti tých spracovávateľov je získať súhlas kontrolórov, aby e, vlastne každý spracovávateľ, keď vlastne začína spracovať údaje, tak to potom vlastne narušuje tú dynamiku informačnú aj komunikačnú. Digitálny e, systém je veľmi delikátny, veľmi krehký a v každom okamihu môže skomplikovať mimoriadným spôsobom tento e, rozvoj. Takže tu nás sa tá situácia veľmi komplikuje, pretože chýba tam definícia týchto dvoch aktérov. E adesso la parola alla Commissione, che penso sia qui rappresentata dalla dottoressa Laura Corrado, della Commissione della DG Justice, Dobre, a teraz poprosíme zástupcu komisie. Myslím, že ste si vypočuli túto veľmi zaujímavú rozpravu a mohli by ste zareagovať. Chcela by som sa veľmi poďakovať v prvom rade spravodajcovi, pánovi Kelimu, za návrh správy. Samozrejme sme sa pozreli na návrh správy, vypočuli sme si jeho argumenty, ako aj ostatné pripomienky, ktoré zazneli od ostatných poslancov a samozrejme sledujeme aj priebeh e, rozpravy na iných e, výboroch dnes ráno. IMKO, LIBE a ostatné, ktoré sú do toho zapojené. E, sme radi, že vo všeobecnosti parlament podporuje ciele komisie, ako aj nariadenie ako také a ten systém One Stop Shop, ktorý zavádzame tak, aby sme zlepšili zjednodušili právne prostredie pre podnikateľov, to je jeden z našich hlavných cieľov. Ďalším samozrejme cieľom je zabezpečiť dodržiavanie základných práv pri ochrane osobných údajov a musíme tieto dva ciele mať na pamäti, keď sa zaoberáme týmto nariadením, musíme nájsť tú správnu rovnováhu, ako už e, uviedol spravodajca. Komisia predložila svoj návrh a snažila sa nájsť takúto rovnováhu vo svojom návrhu, ktorý oznamuje e, existenciu tých základných práv, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov jednotlivca, ale zároveň sa snaží zjednodušiť právne prostredie tak, aby prevádzkovateľia boli viac zodpovední a aby sa znižovala aj tá administratívna záťaž E, my sme si zaznamenali tie obavy, ktoré boli dnes vyjadrené a takisto aj na úrovni rady zo strany členských štátov, pokiaľ ide o administratívnu záťaž. A určite je tam priestor aj otvorenosť na strane komisie skúmať, ako by sme mohli túto záťaž ďalej znižovať. Bez toho, aby sme samozrejme znížili mieru ochrany pre jednotlivca. To musí byť e, naša červená čiara. Musíme ponechať aspoň súčasnú mieru ochrany a musíme sa ubezpečiť, že to bude prenesené aj na prostredie online, ako aj na tie výzvy a možnosti, ktoré existujú z pohľadu spracovávania osobných údajov v súčasnosti, čo nebolo tým prípadom v 95. Chcela by som hovoriť o súhlase, pretože to sa objavilo aj počas diskusie na IMCO dnes ráno a je to vec, ktorá naozaj dosť trápi e, podnikateľskú sféru, ten vyslovný súhlas. E, niekedy sa komisia e, domnieva, že je tu nedorozumie alebo nesprávne pochopenie toho, čo komisia navrhla, pokiaľ ide o súhlas my sme nenavrhli rozšíriť použitie súhlasu, pokiaľ ide o spracovávanie údajov, aby sme z toho spravili ten najdôležitejší dôvod spracovania. Tie ostatné dôvody pretrvávajú. Zmluva, legitimné záujmy a rovnováha záujmov, ktoré musí prevádzkovateľ overiť, verejný záujem, právne povinnosti a tak ďalej. Tak ako to máme aj v súčasnosti. Čiže Našim zámerom nie je dať prioritu tomu výslovnému súhlasu, pokiaľ ide o dôvod na spracovanie údajov. Avšak, ako náhle použijeme súhlas, tak to musí byť dobrý, zmysluplný súhlas. A preto, nakoľko v súčasnosti to tak nie je a tá myšlienka ambivalentného súhlasu je nejakým spôsobom ináč vykladaná aj transmonovaná v členských štátoch, niekedy aj nesprávnym, nevhodným spôsobom. Chceli sme to objasniť, že ten súhlas musí byť zmysluplný a skutočný, nemusí byť písomný. E, výslovne neznamená písomný. Ak si prečítate aj úvodné ustanovenia návrhu, tak tam uvádzame, že akýkoľvek e, pozitívny alebo potvrdzujúci krok od toho dátového subjektu môže byť vykladaný ako e, súhlas, ale musí tam byť nejaký krok, nejaká aktivita zo strany toho jednotlivca. Ale ako som už povedala, to neznamená, že pokiaľ ide o väčšinu tých krokov spracovávania, je nevyhnutný súhlas. Môžete v to sa oprieť o iné veci, ako sú zmluvy alebo rovnováha záujmov. E, to je dôležité pripomenúť, pretože sa domnievame, že je tam istá, isté nedorozumenie, pokiaľ ide o návrh komisie v súvislosti s súhlasom radi. Konštatujeme, že podporil spravodajca otázku prenositeľnosti dát a určite komisia je ochotná objasniť e, rozsah tohto práva a takisto, pokiaľ je rozsah práva na zabudnutie alebo byť zabudnutý to je dôležité právo, ale radi objasníme aj rozsah tohto práva. Myslím, že túto pozastavím, pretože máme málo času, ale samozrejme komisia naozaj otvorená pokiaľ ide o pokračovanie konštruktívneho dialogu, ktorý dovteraz viedla s parlamentom, so všetkými spravodajcami a tieňovými spravodajcami e, v týchto návrhoch. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dávam slovo kolegovi Kellymu, aby uzavrel túto zaujímavú debatu a, a ešte možno budeme môcť tomu venovať trochu viac minút, lebo predtým som vás trochu skrátila. Nech sa páči, pán Kelly. Want... Nie, to je v poriadku. Budem stručný. Chcel som e, len využiť tú možnosť a vypočuť si e, príspevky jednotlivých vystupujúcich. Naozaj ma pozbudili tie príspevky. Je tu všeobecné akceptovanie tých e, všeobecných línií. Samozrejme sú obavy, v konečnom dôsledku je to len e, návrh stanoviska, takže je to stanovisko, ktoré má byť diskutované, má byť analyzované. Je tu taká všeobecná atmosféra, podľa mňa, že to chceme správne nastaviť a že chceme to spraviť dobrým pre občanov a pre podniky. E, predtým som nespomínal delegované akty. Áno, ja som navrhol, aby väčšina z nich bola zrušených a myslím si, že Fiona Hall to dobre zhrnula ona hovorila, že ak e, ten text dobre nastavíme, tak nebude potreba delegovaných aktov. O čo viac delegovaných aktov budeme mať, o to e, menej účinní budeme pri výkone našej práce. To dobre zhrňuje. Komisia má pravdu a ja sa istotne domnievam, že to, čo zaznelo, pokiaľ ide o súhlas a prenositeľnosť údajov a právo na zabudnutie, to je veľmi dôležité, ako uviedla predstaviteľka komisie, to sú dôležité zásady Musíme ich ponechať, musíme ale zadefinovať, aký bude ten rozsah a musíme sa na tom dohodnúť. Emilia má isté obavy, pokiaľ ide o oslabenie niektorých aspektov, ale to je súčasť rozpravy a to vítam tiež. Pokiaľ ide o podnikateľskú sféru, e, myslím si, že tam kľúčovým je e, z môjho pohľadu, aby sme spravili maximum preto, aby sme znížili administratívnu záťaž. Nemá zmysel E, zaviesť e, nariadenie, ktoré zvýši zbytočne záťaž na podniky a malé a stredné podniky. Ten aspekt one-stop shop to je naozaj vítania hodné. Dúfame, že to bude odsúhlasené a môžeme sa potrieť aj na ďalšie aspekty, pokiaľ ide o anonimné a pseudoanonimné údaje, to bolo dôležité a myslím, že musíme mať dobrú, širokú diskusiu o týchto veciach, tak aby tie veci e, existovali, aby e, sme ich neskôr dokázali odraziť aj v našich návrhoch. Takže som naozaj veľmi spokojný a teším sa na to, že kolegovia e, budú predkladať ďalšie pozmeňovacie návrhy a budeme ďalej o tom diskutovať. Možno teraz by ste radi oznámili, pani predsednička, aké sú tie lehoty na predkladanie a tak ďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem, takže máme tu kalendár, verejné vypočutie, e, o ktorom sa rozhodli koordinátori, prebehne 16. decembra od 16 do, e, do 17. decembra od 16 do 17.45 a potom lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov e, je marec 18. decembra poludnie. A ďakujem. A teraz tu máme výmenu názorov k téme vlastne týchto testov, stresových testov e, pre jadrové elektrárne. E, my sme v ITRE e, komisii z ITRE poslali otázku a vlastne pýtali sme sa na tieto stres testy. Táto otázka, táto ústna otázka bola nasledovaná návrhom uznesenia z výboru VITRE, E, za účelom orientácie budúcej smernice o jadrovej bezpečnosti, e, ktorá sa začne, e, o ktorej sa začne rokovať v roku 2013. Tento návrh uznesenia je výsledkom dohody medzi politickými skupinami a pokrýva takmer všetky otázky, ktoré sú obsiahnuté v dokumente komisie. Tie najkontroverznejšie aspekty budú riešené v okamihu, keď, bude pre, keď budú predložené pozmenujúce návrhy. Všetky, všetci ste dostali preklady textu 22.11. a mohli ste vlastne pripraviť pozmenujúce návrhy, pretože náš kalendár je naozaj veľmi tesný. Zajtra máme lehotu predkladania pozmenujúcich návrhov, zajtra na obed. Takže ja teraz dám slovo, lebo mi to prípada najadekvátnejšie, rozličným e, e, rečníkom a aj pani De Castillo. Nech sa páči. Že budem hovoriť po anglicky. V prvom rade chcem počiarknúť e, ten prístup e, zameraný na spoluprácu ze strany e, predsedničky ITRE. Naozaj je to materiál veľmi vyvážený a môže slúžiť ako veľmi slušný základ na kompromis v rámci skupín. Chcem práve zdôrazniť to, že reakcia EÚ na nešťastie vo Fukushime, teda zo strany komisie a aj zo strany národných regulátorov, pokiaľ ide jadrové aspekty, proste viedlo to k tomu, že sa vytvorili tieto záťažové testy a toto už prinieslo významné výsledky. Je, že tu nejde o nejaké vážne obavy o e, bezpečnosť e, jadrových zariadení v Európe. A vlastne ale tieto zaťažové testy poukázali na niektoré medzery. Hlavne o, pokiaľ je stupeň havarijnej pripravenosti. Skupina regulátorov jasne poukazuje na to, že všetky členské štáty, ktorých sa to týkalo, začali alebo už začnú príjmať príslušné kroky na riešenie týchto medzier, na ktoré sa poukázalo. Dôležité, je, aby sa vytvorili aspoň minimálne spoločné štandardy, pokiaľ ide o bezpečnosť a havarijnú pripravenosť na úrovni EÚ, ale aj pokiaľ ide naše susedné krajiny. To je tiež dôležité. Nemali by sme opakovať podľa mňa tie chyby, ktoré nastali v minulom roku, kedy sa umožnila diskusia, či áno alebo nie, pokiaľ ide o jadrovú energiu a energetiku. Vieme, že vlastne e, jadrová energetika je drahá a treba zohľadňovať aspekty konkurencie schopnosti ale musíme sa snažiť zvýšiť úroveň jadrovej bezpečnosti a ideálne by sme mali nájsť spoločný priestor, e, na čo teda poukazuje návrh pani Sátory. A takto by sme mohli dosiahnuť aj vo výbore patričnú väčšinu a mohli by sme vyslať patričný silný signál s našimi závermi aj smerom na komisiu. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega Ol. Ďakujem za slovo. Áno, súhlasím s vami v mnohom, že naozaj ste konali veľmi užitočne. A zdá to, ale nebolo až také komplexné a dostatočne robustné, ako by sme si vedeli predstaviť. Nie povedzme, potreba povedzme, odstaviť nejaké eh, produktovody, ale samozrejme bolo identifikované, že treba modernizovať viaceré zariadenia. To bolo, zariadenie, to bolo vyše stovke prípadov. A musíme zabezpečiť, aby reaktory boli vybavené najbezpečnejšími, najmodernejšími systémami a ako pani Del Stýdio povedala, toto nie je lacná záležitosť, bude to drahé. A komisia tiež povedala, že pokiaľ je 132 reaktorov EU, celkové náklady by mohli byť na úrovni 10 až 20 miliard eur v nastávajúcich 20 rokoch. Takže dôležité je, aby celkovo ten toto odvetvie ostalo transparentné aj z hľadiska nákladov. Takže potom to nie je otázka, či sa tam dajú nejaké dotácie. Predpokladám ale, že komisia využije svoje schopnosti v oblasti hospodárskej súťaže a uplatní aj príslušné pravidlá, ktoré sa týkajú štátnej pomoci a že sa nebude podporovať dotáciami toto odvetvie navyše popri nákladoch. Však nakoniec už existuje to odvetvie asi 60 rokov a stále idú tie náklady hore a ni- nie opačne. Takže aj keď sú tu potrebné e, zlepšenia a modernizácia, dôležité je, že nakoniec z hľadiska nákladov treba riešiť túto záťaž adekvátne a ide o to, aby tie náklady sa týkali procesov, ktoré prebiehajú v tomto odvetví nakoniec ešte pokiaľ je proces eh, rozhodovania, chcem povedať, že jadrová energetika je súčasťou celkového energetického balíka EÚ, ale súvisí aj so zdravotníckou politikou, takže súvisí aj s tým, aká je kompetentnosť v iných odvetviach. A pokiaľ ide o spolurozhodovanie, tak to sa dokáže uplatniť pri viacerých rozhodnutiach, ktoré predtým nebývali zaradené do tohto procesu spolurozhodovania. Takže treba viesť dialog a možno treba reformovať, zmodernizovať aj zmluvu Euratom. Takže existuje značná anomália, že čokoľvek sa týka jadrovej energetiky, tak sme vylúčení z procesu rozhodovania. Ďakujem. Ďakujem pani kolegy. Slovo má kolega Balič. Ďakujem za slovo. Oznámenie komisie, ktoré sa týka vyhodnocovanie záťažových testov, je niečo, čo nás môže nakoniec celkom potešiť a uspokojiť. A pokiaľ sa to týka aj aspektov jadrovej bezpečnosti, teda Isté existujú dosť veľké riziká z hľadiska bezpečnosti ale nemôžeme si proste dovoliť nejaké iné štandardy, alebo rôzne štandardy v rôznych členských štátoch, pretože vlastne je to téma, ktorá sa netýka len samotných členských štátov, ale dopad môže byť aj pre celý región alebo EÚ. Musíme chápať aj aspekty jadrovej bezpečnosti, že tam sú dva základné veci, ktoré sú tam obsiahnuté. Jednak je to bezpečnosť už v súčasnosti existujúcich zariadení a potom aj tých, ktoré sú odstavené. A pokiaľ je odstávku, je to veľmi zložitý proces. Treba e, zabezpečiť jadrový odpad a ten sa bude skladovať celé 10 ročia. Takže aj aspekt odstávky jadrových zariadení je veľmi dôležitý. A teraz, pokiaľ ide o otázke odstávky, stáva sa to ešte zložitejším, pretože nastali problémy, o ktorých sme predtým nevedeli alebo sme ich nepredpokladali, čiže nastávajú aj komplikácie a preto je potrebné, aby Európska komisia zaujala úlohu lídra pokiaľ ide o návrh, ktorý sa predkladá, tak aj tu aj súvislosť e, s princípmi nariadenia vo vzťahu e, k tým odstaveným jadrovým zariadeniam. Treba zadefinovať zodpovednosť a že vlastne tá zodpovednosť je až na úrovni EÚ. Tam to treba zadefinovať. Ďakujeme za slovo pán Březina. Pani predsednička, dámy a páni, dovolte, aby som vám pripomenul, že Réžia stres testov prebehla na základe princípov subsidiarity na národnej úrovni. Boli to regulátori, ktorí mali odborné aj materiálne kompetencie na to, aby takúto analýzu mohli vykonať. S výsledkami týchto stres testov som bol spokojný, tak ako boli prehľadne spracované v tabulke, ako ich stanovili národní regulátory. Podľa mňa však problém nastal kvôli istej politizácii týchto výsledkov a ja som sa s úžasom dozvedel z úst komisára Ettingera, že je potrebné ísť napríklad na inšpekciu do Temelína, ktorý ani zďaleka nebol na najhoršom mieste medzi elektrárňami. Nazdávam sa, že v súčasnosti nie sme rozdelení na politické skupiny, ale na krajiny, ktoré využívajú a ktoré nevyužívajú jadrovú energetiku. A to je tak hlboké rozdelenie, že hm, hrať sa tu na politiku a Dožadovať sa nejakej všeobecnej európskej kontroly je neférové. My predpokladáme, že s nami by sa nezachádzalo férovo a že hodnotenie niektorých je horšie, ako to stanovili odborníci. Je teda dobre, že tu máme výsledky stres testov, avšak návrhy a pozmeňovacie návrhy v zmysle zvýšenia právomoci komisie by som ja a myslím, že nie som len sám odmietol. Ďakujem. Ďakujem a teraz dávam slovo kolegovi Tozanovskému. Ďakujem pani, Ďakujem, pani predsednička. A ja som veľmi rád, že tieto stres testy prebehli a že skutočne sa preukázalo, že jadrové elektrárne majú vysokú technickú úroveň a že nie je potrebné niektoré elektrárne zatvárať. O kvalite stres testov predsa rozhoduje to, že či niektorú elektráreň zavrieme alebo nie. Tiež som rád, že tieto testy prinesú vylepšenie bezpečnosti, lebo je to všetko veľmi komplikované a technické zariadenie. Keby takýmito testami prechádzali iné zariadenia a nie jadrové, tak by sme možno boli prekvapení, že v tej inej energetike by sme museli mnoho vecí meniť. Myslím si a som presvedčený, že stres testy ukludnia takú veľmi E, nepokojnú atmosféru v tom zmysle, že sa hovorilo, že polovica jadrových elektrární v Európe testami neprejde. Takže tak, ako sme niektorí mali obavy a ja som patril medzi nich, e, tak som rád, že vlastne testy dopadli tak, ako dopadli. Som veľmi rád, že sa preukázalo, že jadrový dohľad na národných úrovniach funguje, je nezávislý, dokáže predkladať aj kritické správy a zároveň sa ukázalo, že funguje aj spolupráca na tejto európskej úrovni. Ja si myslím, že sa tu ukázalo, že tento systém je naozaj zodpovedajúci a preto nevidím dôvod na to, aby sme súčasný systém kontroly menili, lebo na národnej úrovni prebieha, ukazuje sa, že je nezávislý, vysoko odborný tak, ako sme to od neho očakávali. Skôr by som sa obával, keby sme túto úroveň prenášali na európsku úroveň, kde by možno dochádzalo k nejasnostiam a rozporom na odbornej úrovni. Ďakujem, pani predsednička. Pani Žordán testih, vendar bi vseeno rada... Eh, Európske stres testy sú dôležité, ale chcem všetkým pripomenúť, čo sa stalo v Japonsku. Tá explózia v Japonsku práve eh, bola dôsledkom dvoch, jadrových katastrof, eh, dvoch prírodných katastrof. Pardon. Takže problém nebol v samotnej jadrovej technológii, ale v chybách konštrukcii a potom aj organizačných aspektoch. Chcem pripomenúť e, práve aspekt japonského jadrového regulátora. Proste orgány nebrali dostatočne vážne odporúčania. Možno sa dalo zabrániť tej nehode, pokiaľ by sa boli poučili z prípadov z iných krajín, kde boli už nejaké vážne poruchy a preto aj prevencia je na patričnej úrovni. Takže toto by mala tiež jasne vyjadriť aj naša rezolúcia, teda naše uznesenie, aby bolo jasné, že kultúra bezpečnosti je vždy na čo najvyššej úrovni v rámci EÚ a mala by byť takou v rámci EÚ. Čiže musíme teda prehodnocovať legislatívu veľmi vážne, aby sme ju vylepšili, ak je to treba. Musíme monitorovať aj odporúčania, ktoré vydáva, ktoré, ktoré odporúčania vydávané expertmi a musíme EU vlastne tlačiť k tomu, aby bola aktívnejšia aj v medzinárodných inštitúciách. Musíme proste dosiahnuť podobnú úroveň bezpečnostných štandardov aj v tretich krajinách, pretože ako vieme, e, jadrová bezpečnosť tiež nepozná hranice a preto s tým treba niečo urobiť. My ako zákonodarcovia musíme vytvoriť také prostredie, ktoré poskytne dostatok bezpečnosti pre našich občanov a poskytne, poskytne sa priestor aj pre kvalitné prevádzkové opatrenia a nemali by sme proste len tak povedať goodbye tomuto odvetviu. Ďakujem. E, chcem len povedať, že momentálne prebieha stretnutie medzi Arménskom a Európskym parlamentom a jednou z tém, o ktorých sa hovorí, je aj stres test v Arménsku a Celá táto iniciatíva e, stres testov z EU teda sa rozšírila aj do iných krajín a je dôležité mať na pamäti aj to, že aj v krajinách susedskej politiky e, sa aplikujú tieto veci. Chcem ešte spomenúť a chcem povedať e, v súvislosti s Fukushimou a stá, možno troška z iného uhlu, než pani Jordan to prezentovala, chcem pripomenúť ceným kolegom, že nevieme prijať uznesenie o tejto téme preto, lebo naše rozdiely eh, sa zdajú dôležitejšie než niečo, že by sme sa zhodli na texte spoločného uznesenia. Hovorím to preto, lebo dúfam, že to zas tak nedopadne aj s touto správou. Je dôležité mať túto správu, nie len preto, že to je dôležité z hľadiska stanoviska Európskeho parlamentu, ale aj preto, že text komisie nie je dosť dobrý a určite sa dá vylepšiť, ak parlament príjme patričné stanovisko. A chcem povedať ešte, že som dostala viacero dopisov od ľudí, ktorí pracujú e, danom odvetví, v tom smysle, že komisia už viackrát povedala, že členovia Európskeho parlamentu, teda poslanci, žiadali, aby e, proste existoval zoznam z hľadiska kvality hm, jadrových zariadení a elektrární. Určite takýto zoznam sme nežiadali a myslím, že bez ohľadu na to, aký má kto z poslancov e, názor na jadrovú energetiku, tak určite by sme mali problémy s takýmito zoznamami. A musím povedať, že určite ITRE výbor takéto niečo nežiadal, aby vznikol takýto zoznam jadrových zariadení a elektrární. Takže môžeme byť povedzme, skromní, ale aj jasne stanoviť, že treba poznať, čo spadá pod e, zmluvu Euratom a do budúcnosti možno by sme mohli uvažovať o novej zmluve, ktorá by nahradila určité slabé miesta. A čo je tiež dôležité spomenúť, v niektorých krajinách verejná mienka a aj aspekty rozhodovania sa zmenili v súvislosti s jadrovou energetikou. A tie krajiny, ktoré dávali Eh, boli krajiny, ktoré boli za a boli krajiny, ktoré boli proti jadru. V Nemecku napríklad sme zaznamenali tiež eh, pri situáciu, kde vlastne sa odstavili dve jadrové elektrárne, ale ne, neplánuje sa zatiaľ ich úplné vyradenie z prevádzky. Takže v tomto tá politika tiež zahráva svoju úlohu Takže hovorím, zatiaľ sú len odstavené, ale nie sú ešte úplne vyradené z prevádzky. Ďakujem. Ďakujem Ďakujem a teraz dávam slovo kolegovi Odýmu, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička. Chcel by som vám poblahoželať, že ste sa v mene nášho výboru podpísali pod e, tento text, o ktorom sa e, debatuje a že parlament sa má možnosť o tom vyjadriť. Je to veľmi ťažká téma. Ja už som to povedala aj komisárovi. Myslím si, že komunikácia komisie pravdepodobne neodrážala kvalitu kontroly, ktorá prebehla v členských štátoch ako niektorí poslanci a ja si myslím, že komisia nemá žiadnu vedeckú a technickú kompetenciu na to, aby sa zaoberala touto témou. Je to príliš skoro, aby sme sa týmto zaoberali. E, ja viem, že 8 z 10 inžinierov komisie je schopných urobiť si o tom svoju mienku, ale v členských štátoch ľudia debatujú o energetickom prechode a majú čo povedať a preto je dôležité, že e, spolurozhodovanie v tomto je komplikované, ale je potrebné, aby sme my boli veľmi úzko e, pripojení ku všetkým témam, ešte téma nákladov. Jadrová energia, opakujem, nemôže fungovať potajomky, netransparentne. Potrebujeme transparentnosť tejto energie a jadrová energia nemôže nám dlhodobo povedať, že sme menej drahí a nemôže nás neza, neubezpečiť o tom, že všetky ceny sú tam zakalkulované, všetky náklady na bezpečnosť, na e, odstavenie, na spracovávanie a ošetrovanie miesta. A ja si myslím, že v tomto okamihu splníme svoju úlohu, pokiaľ ide o naše kompetencie, európske kompetencie. Bravo k tejto iniciatíve, lebo si myslím, že musíme si zvyknúť o tom debatovať medzi nami, aj keď s tým všetci nesúhlasíme. A nechajme členským štátom z e, ich vlastné e, právomoci. Pani Ticau, nech sa páči. vreau felicit pentru textul e, pani predsednička. Chcela by som zablahoželať eh, k tomuto veľmi vyváženému textu. Som presvedčená, že všetky politické skupiny vlastne eh, dajú bokom svoje stanoviská, či sú za alebo proti jadrovej energii ako takej, ale že sa zamerajú na bezpečnosť jadrových zariadení. Toto je treba zdôrazniť aj v záverečnom uznesení. Je dôležité aby sa uplatnili príslušné bezpečnostné opatrenia a hlavne, pokiaľ je odporúčania súvisiace s stres testami, ktoré boli vykonané. Som tiež presvedčená o tom, že potrebujeme periodické prehodnotovanie, prehodnotenia, povedzme raz za 5 alebo 10 rokov, a je teda veľmi dôležité, aby tieto vyhodnocovania vychádzali zo spoločných bezpečnostných noriem. Čiže hovoríme aj o potrebe harmonizácie na úrovni EÚ, aj z princípu subsidiarity. A ten konečný prvok by bol ten, že by tu mala byť aj potreba e, mať k dispozícii dostatok kvalifikovaných pracovníkov, a aby ich bolo dostatok vo všetkých jadrových zariadeniach. A celkovo ten harmoniogram pre týchto pracovníkov by mal byť rešpektovaný. To súvisí aj so subdodávateľmi, tí majú, tí majú byť tiež náležite pripravení, kvalifikovaní a v niektorých členských štátoch pracovníci v jadrových e, zariadeniach pracujú príliš mnoho, sú preťažení a toto môže viesť ku bezpečnostným rizikám. Ľudia, ktorí pracujú v jadrových elektrárniach, by nemali e, cítiť dopady e, šetrenia vo verejných financiách. Preto teda aj pracovníci, aj postupy v jadrových zariadeniach z hľadiska bezpečnosti musia byť chránené pred úsporami. Ďakujem. Pán kolega Prody, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ako to už e, povedali moji kolegovia, aj ja by som rád povedal, že bezpečnosť sa musí týkať celého životného cykla reaktora. To znamená, že musíme brať do úvahy všetky e, prvky bezpečnosti, náklady, ako aj náklady na operáciu, na dezaktivácie, e, operácie, dezaktivačných operácií reaktorov a rovnako aj bezpečnosť skladovania odpadu. Všetci dobre vieme, že v budúcich desaťročiach v nás bude e, dezaktivácia elektrárne stáť okolo 50 miliard eur. A to sú sumy, ktoré nemôžeme na ne zabúdať, nie sú nezanedbateľné. A rovnako treba trvať na potrebe nájsť miesta skladovania odpadu a zlepšenie technológie skladovania radioaktívneho odpadu. Rovnako vás chcem upozorniť na dvojitú povahu jadrovej energie. Máme tu civilnú a vojenskú jadrovú energetiku. Na, veľmi často práve e, sa vlastne rozhodneme pre jadrovú energiu a potom musíme znášať všetky takéto e, dôsledky. Pán Vidal Quadras. Ja, myslím si, že ja som bol dosť neutrálny a myslím si, že najlepší spôsob, ako čeliť tejto problematike, by je byť maximálne nestranný a jednoducho vychádzať z faktov, dodržiavať sa faktov a neotvárať zbytočne ideologické debaty. Aké sú fakty? Európska únia eh, po eh, fukušimskej nehode vykonala stres testy na všetkých jadrových elektrárniach a tam sa globálne hodnotila jadrová bezpečnosť týchto elektrární. E, e, túto úlohu vykonali európsky regulátori e, aj v spolupráci s národnými regulátormi, ktorí tam mali hlavnú úlohu. Boli zistené oblasti na zlepšenie, a na základe toho boli e, vypracované odporúčania a vlastne programy. Existujú samozrejme isté manevrovacie priestory na zlepšenie a komisia vlastne by mala uzavrieť, že neexistujú technické dôvody na to, aby sa žiadna z existujúcich elektrární zatvorila. Rovnako je faktom, že sa rozlišujú dva koncepty, ktoré v niektorých jazykoch Európskej únie majú len jeden výraz a použijem anglické slovo e, safety and, a security, teda bezpečnosť a bezpečnosť. Teda na jedne, tieto stres testy sa, čítaj e, sa vlastne spadajú pod tú safety. A vlastne potom bezpečnosť, security tam patria, napríklad nehody, letecké nehody. E, takéto rozdelenie schválila Rada e, Nuclear Safety a Security by mala byť e, vlastne explicitne spomenutá. Ďalšia vec je, že existuje medzinárodná legislatíva v oblasti jadrovej bezpečnosti, ktorú Európska únia rešpektuje a musí rešpektovať. Táto legislatíva musí byť pri najmenšom spomenutá. A toto uznesenie, ako hovorím, môže byť vylepšené a určite bude vylepšené. Treba povedať, že by sme sa mali držať toho, čo tu máme. Mali by sme sa v parlamente vlastne skutočne sústrediť na jadrovú bezpečnosť ani na nič iné. Treba si zachovať a treba, aby ducha tohto riešenia treba pracovať na, tom, čo vlastne, na tom, aby sme dosiahli to, čo bolo hlavným cieľom vytvorenia euroatómu. To znamená dosiahnuť vysokú úroveň bezpečnosti a ja som si istý, že toto uznesenie k tomu pozitívne prispeje. Ďakujem. Hovorí pani predsednička, teraz dám slovo komisii. Nie. Žiadate si o slovo k týmto stres testom, pán Turmes? Dám vám slovo na dve minúty. Prepačte, že meškám, ale v podstate e, text rezolúcie je dobrý základ, ale musíme si byť vedomi aj toho, že otázka bezpečnosti reaktorov tak e, zaťažové skúšky neriešili také veci ako napríklad zhavarované lietadlo E, a podobne. Takže e, stres testy znamená aj to, že nakoniec dôjde k nejakému zoznamu alebo rankingu tých reaktorov, ktoré sú málo bezpečné a že ich bude treba odstaviť. A keď sa hovorí o tom, že čo by malo byť predmetom revízie tej smernice, myslím, že treba vychádzať z najmodernejších noriem a aspekt spolahlivosti je tu veľmi dôležitý. A aj vieme, že po Fukushima už teraz vlastne daňový poplatník Japonsku má zaplatiť čosi ako 96 miliárd eur ten podnik už e, to nedokáže, pretože je zbankrotovaný a musia to zaplatiť daňoví poplatníci. Každý veľ, každá veľká nehoda v Európe takéhoto druhu by dopadla tak, že za to zaplatí daňový poplatník. A Čiže to je zlá základňa, z ktorej sa vychádzame. Čiže máme, povedzme, vnútorný trh, postavíte treba z veternú elektráreň, musíte proste platiť za všetko, aj za odpad a tak ďalej a neprodukujete CO2. A pri jadrových elektrárniach sa neplatí ani za to riziko poriadne, ani za úplne vyradenie z prevádzky, ani za odpad. Takže je to úplne inde niekde. Je na vnútornom trhu teda značná deformácia z tohoto pohľadu. Isté sú tu určité e, historické aspekty, že niektoré regióny neplatili, neplatili náklady v plnej miere nikdy. A tomuto sa treba v smernici tiež verovať. Ak naozaj chceme, aby táto smernica vytvárala vnútor, priestore vnútorného trhu rovnaké podmienky pre všetkých. Ďakujeme. Slovo má komisia. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. V prvom rade chcem povedať, že vítame návrh uznesenia, pretože ako tu viacero vystúpení poukázalo, je to vyvážený materiál a týka sa aspektov, na ktoré sme poukázali aj v našom oznámení, napríklad implementácia odporúčaní, ktoré vzýšli e, z stres testov, ďalej aj pripravenosť na havarijné situácie v more elektrárni, ďalej aspekty e, poistenia a zodpovednosti za škodu, ako aj snaha vylepšiť medzinárodnú legislatívu, ktorá sa týka jadrovej bezpečnosti. V prvom rade, ak dovolíte, začnem tým, že zaťažové skúšky boli dobrovoľné a bolo to niečo, čo nemá obdobu v Európskej únie, únii, pretože poprvýkrát sme všetci postupovali podľa rovnakej metodiky z hľadiska koherentnosti hodnotení vo všetkých jadrových zariadeniach. Takže Spolu sme, teda spolupracovali sme s Ensregom a výsledok je akceptovaný ako e, medzinárodné kritérium na záťažové testy elektrární, teda jadrových elektrární. Preto chcem počiarknúť tento veľmi pozitívny príspevok zo strany regulátora taktiež a tam sa vlastne kalkulovalo s tým, že vlastne tu, to bude niekde na úrovni 500 osobohodín ročne a bude sa to týkať 18-mesačného obdobia. Myslím, že prvá priorita by mala byť teraz to, že sa bude to odporuč- tie odporúčania, že sa budú implementovať. A vôbec zaťažové skúšky by nemali byť len niečím ďalším, s čím príde na papieri Brusel, ale to, čo sa zistilo, by sa malo opäť teda vlastne aj v realite prejaviť aj cestou investícií. Takže do konca roka, ako bolo slúbené, komisia poskytne teda komisii budú poskytnuté vnútroštátne plány o tom, ako sa tieto úpravy majú realizovať. A ide o to, aby dochádzalo aj k partnerským kontrolám týchto akčných plánov, a potom budeme skúmať, ako sa tieto odporúčania potom budú prevtelovať do reality. Komisia si je plne vedomá toho, že táto implementačná fáza je už v rukách štátov, členských štátov a je ich zodpovednosťou, ale samozrejme bude proces tá implementácie komisia pozorne monitorovať a podáme správu o tomto potom do júna 2014. Možno teda, ak by vás to tu v parlamente zaujímalo, táto povinnosť podávať správy zo strany komisie, toto tiež možno zdôrazniť. A pokiaľ ide o havarijnú pripravenosť mimo areálu elektrárni, tak toto sme pripravovali spolu s mimovládnymi organizáciami aj s regulátormi ako jednu z významných priorít, na ktorých treba ďalej pracovať. A zadali sme aj štúdiu v tejto oblasti. Pokiaľ je o jadrovú spolahlivosť a e, zodpovednosť za jadrové prevádzky, tak v tomto zmysle zvorazňujeme potrebu vylepšenia našej situácie, teda situácie, ktorá sa týka možných prípadných obetí, ale súvisí tento aspekt, ktorý musíme zohľadniť aj s konkurencieschopnosťou a vôbec s hospodárskou súťažou. Pani predsedajúca, skutočne sme radi, že máme úzke kontakty aj so susednými krajinami, a dnes týchto krajín, Ukrajina a Švajčiarsko, sa zúčastnili v plnej miere aj na záťažových testoch. Ďalšie krajiny akceptovali aj metodiku, aj keď uplatnili nakoniec troška iný časový harmonogram. Samotná formulácia vo vašom uznesení z Bieloruska a z Ruska, alebo o Bielorusku a Rusku, možno si to budete želá troška prepracovať. Je to príliš tvrdé, pretože Bielorusko je v situácii, kedy nemá ešte jadrovú elektráreň, ale už sa zapájalo do všetkých zasadnutí s komisiou a Ruská federácia prijala svoj, alebo uplatnila svoje vlastné národné stres cesty a správu z tohoto ale neposkytla tomu procesu partnerskej kontroly Eh, ale priamo na MAAE. Takže eh, chcel by som na záver prítomných uistiť, že my vyvinieme všetko úsilie v danom procese, aby sme zvýšili úroveň eh, jadrovej bezpečnosti aj cestou príslušného dohovoru na medzinárodnej úrovni a tiež budeme aktívne pracovať v vytvorených pracovných skupinách a ako bolo povedané, Jadrové nehody nepoznajú hranice a preto je veľmi dôležité, aby sme konali len v rámci EÚ, ale na globálnej úrovni a musíme teda dospieť e, k tomu, že sa dosiahne vysoká alebo čo najvyššia úroveň ochrany a bezpečnosti jadrových zariadení. Vieme, že pred nehodou vo Fukushime sa hovorilo tiež o, kontinuálnej, kontinuálnom zlepšovaní úrovne jadrovej ochrany a bezpečnosti. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem komisii. Naša rozpráva sa skončila. Ako som povedala na začiatku, je veľmi zaujímavé počuť vás všetkých a nie iba e, skupiny. Lehota na predkladanie pozmeňujúcich e, návrhov je zajtra, štvrtok, poludnie. Takže sa vy nás snažte predložiť dovtedy pozmeňovacie návrhy. Dobre, tým sme sa dostali na koniec dnešnej schôdze. Takže čau opäť minus začnú koordinátori.